Voilà, bonjour et bienvenue. Dobré ráno. Vítajte na našom zasadnutí výboru pre rozvoj. Dnes sa budeme venovať úplne témam potravinovej bezpečnosti. Začneme prijatím programu. Má prosím niekto nejaké námietky, poznámky, pripomienky k návrhu programu? Nikto. Takže sme schválili program Teším sa, že môžem otvoriť naše verejné vypočutie, na ktoré sme pozvali mnoho naozaj vynikajúcich expertov. Ďakujem pekne všetkým, hlavne tým, ktorí urazili obrovský kus cesty, aby sem dnes mohli prísť. Musím oznámiť jednu zmenu v programe. Bohužiaľ, pán Rudolf Buncel, ktorý mal byť v paneli 2, nemohol dnes prísť ale na túto rozpravu máme jeho písomný príspevok a máme tu aj vyjadrenie občianskej spoločnosti. Téma bezpečnosť, respektíve e, nedostatočnej bezpečnosti potravinovej je veľmi aktuálna, veľmi dôležitá a práve preto sme sa rozhodli výnimočne zorganizovať takéto vypočutie na celý deň. Očakávame, že do, budeme môcť dohlbky prediskutovať témy, ktoré sú veľmi komplikované a často aj kontroverzné. Humanitárna kríza, ktorá sa momentálne odohráva v africkom rohu a ktorá sa týka viac než 14 miliónov osôb, si vyžaduje reakcie okamžité, ale aj e, dlhodobejšie, tak aby sme dokázali konečne preťať e, ten kruh e, hladu a mm, nedostatku potravinovej bezpečnosti v tomto regióne. Vzhľadom na veľkosť tejto krízy náš výbor vycestuje koncom oktobra priamo do terénu, aby mohol zanalýzovať situáciu a dopady našej európskej pomoci. Dnešné vypočutie sa nebude venovať momentálnej kríze, bude sa venovať e, štruktúrálnym problémom e, potravinovej bezpečnosti a bude sa venovať aj možným reakciám e, politiky z dlhodobého a strednodobého hľadiska. Chcela by som zdôrazniť to, že nám ide o výmenu názorov. Ak nám to čas umožní, tak sa pokúsime dať e, slovo nielen členom, poslancov tohto výboru, ale aj iným účastníkom, aby sa mohli vyjadriť k vyjadreniam a dať otázky expertom. Takže poprosím všetkých, aby dodržiavali svoj rečnícky čas, lebo každý samozrejme má čo povedať, chcel by hovoriť dlho, ale je potrebné správať sa tak, aby mohol vystúpiť každý. Takže toto je otázka rešpektu, takže trvám na tom, prosím vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Teraz by som vám chcela predstaviť eh, dvoch rečníkov eh, tohto úvodu. Prvým je pán David Nabaro, ktorý je osobitným zástupcom generálneho tajomníka OSN pre potrebnú bezpečnosť a potraviny a zároveň aj koordinátorom e, špeciálnym na vysokej úrovni e, pre celosvetovú e, krízu potravinovej bezpečnosti. On nám povie, akým výzvam čelíme v oblasti potravinovej krízy a druhým rečníkom je pani Sisoko, ktorá je predsedničkou siete organizácie polnohospodárov v západnej Afrike a ona sa teda bude vo svojom príspevku venovať potrebnej bezpečnosti a potrebným politikám. Ale ešte než dám slovo, by som rada odozdala mikrofón pani Žoli, predsedničke nášho výboru, e, ktorá na 5 minút e, uvedie toto vypočutie. Nech sa páči, pani Žoli. Ďakujem pekne. Všetkých vás tu srdečne vítam. Je to pre nás veľmi dôležitý deň pre výbor pre rozvoj, pretože si myslíme, že problémy potravinovej bezpečnosti sú veľmi dôležité. My sme sa rozhodli zorganizovať toto vypočutie v čase, kedy sme ešte nevedeli o tej dramatickej situácii hladu v Um, africkom rohu a teraz vidíme, že tá kríza, potravinová kríza momentálne nadobúda obrovské rozmery. Dochádza k narastu cien potravín, ale aj ropy. Je tu obrovská konkurencia, pokiaľ ide o prístup k vode a k pôde Takže naozaj populácia rozvojových eh, krajín je ohrozovaná eh, z viacerých zdrojov, z čoho vzniká eh, neustála situácia neistoty. Kríza, potravinová kríza z roku 2008 spôsobila, že 5 miliónov osôb bolo uvrnutých do chudoby a od júna 2010 44 ďalších miliónov osôb teda to je dvojnásobok napríklad populácie Francúzska. To sú všetko ľudia, ktorí už e, roky trpia, trpia hladom. A predpoklady, predpovede naozaj nie sú optimistické. Toto nie je náhodné a je teraz na nás, e, máme teda veľký diel zodpovednosti. Ešte by som rada, bez toho, že by som nejakým spôsobom chcela predbiehať e, závery e, dnešného vypočutia, dovolte mi povedať na úvod zo pár, zo pár slov. Ide o to, aby e, všetky politiky Európskej únie boli, išli ruka v ruke s rozvojovou politikou ide o navýšenie pomoci v oblasti polnohospodárstva. Európska únia a ostatné krajiny G20 E, teda ak naďalej budú e, subvencovať svoje polnohospodárstvo a svoje polnohospodárske e, vývozy. Krajiny, rozvojové krajiny musia mať svoju vlastnú stratégiu v oblasti potravín. Musí sa hlavne o produkciu pre miestny trh, pre vlastnú populáciu. Je potrebné, aby sme vytvorili nové nástroje v boji proti hladu, pretože trikrát viac e, prostriedkov sa momentálne e, venuje e, na produkciu napríklad biopalív. Špekulácie dosahujú nové vrcholy. Toto, toto je ďalší, ďalší faktor, ktorý zohráva svoju úlohu v kríze. Potrebujeme 80 viac potravín, pretože do roku 2050 sa svetová populácia zvýši o ďalšie 3 miliardy a musíme sa zamyslieť nad tým, ako obmedziť e, našu potrebu a ako zmeniť e, našu nevhodnú, naše nevhodné spôsoby produkcie. Pokiaľ ide o pomoc pre polnohospodárstvo, to sa často znižuje aj na požiadavku vlastných na žiadosť samotných rozvojových krajín, čo samozrejme je v neprospech eh, miestnej populácie. Špekulácie sa nám zabrzdiť nepodarilo. Myslím, eh, mám na mysli špekulácie s potravinárskymi produktami. dá sa na tom veľa zarobiť a spôsobuje to obrovskú nestabilitu cien čo má samozrejme negatívne dopady na trhy a klimatické zmeny samozrejme postihujú aj tieto krajiny. Mnohé pomospodárske suroviny sa používajú na výrobu biopalív Ani európske finančné trhy nie sú dostatočne regulované. USA už urobili potrebné kroky na to, aby sa vyrovnali štrukturálne nerovnováhy, ktoré sa týkajú svetového trhu s potravinami, pretože plnohospodárstvo je schopné poskytnúť obživu všetkým obyvateľom Zeme ale čo sa deje, veľkí producenti dostávajú viac na úkor tých malých, dochádza k e, znižovaniu biodiverzity a tiež máme dočinenia s bojom proti skleníkovým plynom. Naše polnohospodárstvo Naša politika oblasti polnohospodárstva je neudržateľná. Potrebujeme väčšiu potravinovú bezpečnosť, potrebujeme bojovať proti klimatickým zmenám. Zároveň však mm, v obrovských objemoch dovážame soju. Pri produkcii soje pritom však dochádza k, k ukočovaniu mm, dažďových pralesov e, vo veľkej miere. Potrebujeme sa venovať eh, agroekológii, teda tak, aby sme dosiahli aj vysokú produktivitu a zároveň chránili naše životné prostredie, naše zdroje. V správe z roku 2008 Rada eh, pre biopolnohospodárstvo hovorí presne o týchto záveroch. Rozvojové krajiny milióny hektárov úrodných pôd sa dostáva do rúk medzinárodných konglomerátov. Boli sme svedkami napríklad e, tej zmluvy medzi Libiou a Mali. Vedeli sme, že Kadáfi milióny hektárov pôdy skúpil naozaj e, za drobné Európske firmy sa tiež zúčastňujú napríklad e, na kočovaní dažďového pralesa, na vysadbe určitých e, rastlín. Kedysi boli, bolo miestne sebestačné, pestovalo samo na, pre svoju spotrebu a teraz a pracujú za minimálne mzdy pre tieto veľké firmy. Takže musíme zmeniť našu stratégiu, musíme uh, posúdiť, e, či naša politika v oblasti obnoviteľných zdrojov je udržateľná. Naše zdroje sú obmedzené a preto Európska únia sa musí zasadzovať za spravodlivosť v oblasti výživy. A myslím, že toto vypočutie nám môže priniesť mnoho podnetov v tomto zmysle. Ďakujem. Merci beaucoup, Madame Jolie. Ďakujeme pekne, pani Žoli. A teraz by som dala slovo na 10 minút pánovi Navarovi. V prvom rade by som chcel naozaj veľmi pekne poďakovať za to, že ste ma sem prizvali a E, za to, že môžem zastupovať banky Múna, e, generálneho tajomníka OSN na tomto veľmi dôležitom vypočutí, e, ktoré súvisí s veľmi dôležitým uznesením, ktoré bolo práve schválené. A ja by som chcel najmä poďakovať Eve Jolie za ten úvod, pretože z jej, z jej slov bolo jasné, že problém chápe veľmi dobre. A tu na pódiu najmä môj kolega Mamadu Sisoko, ale aj tu e, pred nami e, je mnoho ľudí v auditoriu, ktorí bojujú za vyriešenie tohto problému. A ten problém potravinovej bezpečnosti je naozaj závažný. A e, naša predsednička popísala veľmi dobre. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili, že rozhodnutia, ktoré sú príjmané v rozvojových krajinách a ktoré vyplývajú v podstate z politických záujmov Ameriky, Európy a iných rozvinutých krajín. Jednoducho um, my uh, musíme zabezpečiť, aby um, potravinová bezpečnosť ľudí, ktorí žijú v týchto krajinách, nebola ovládaná zvonka, aby, aby tí ľudia, ktorí tam žijú, si mohli rozhodovať o svojich záležitostiach sami. No a toto je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorá by mala vyplynúť z tohto stretnutia. Ja by som v nasledujúcich 8 minútach chcel popísať eh, tieto globálne výzvy, ich prepojenosť, eh, tú, tú veľkú mieru komplexnosti a potrebu skutočne spoločného eh, zákroku a spoločného riešenia. Isté v každej oblasti treba robiť určité politické rozhodnutia a tieto konkrétne problémy nie sú nejaké jednoduché. A preto je podľa mňa mojou úlohou um, popísať, akým spôsobom um, OSN vníma politický vývoj, najmä od roku 2008, kedy došlo k uh, dosiahnutiu špičkových cien potravín na trhoch. Ja začnem určitou analýzou situácie. My sme popísali túto situáciu uh, v dokumente, uh, ktorý sa nazýva komplexný rámec pre uh, konanie v tejto oblasti a my, mm, pokiaľ sa nechceme zameriavať eh, len na potraviny a výrobu potravín, eh, nesmieme nikdy zabúdať na to, že eh, ide vždy o ľudí. Ide o ľudí, ktorí majú potreby, ale majú potreby nielen v podobe potravín, ako sú povedzme nejaké, nejaké obilniny, ale potrebujú stabilizovaný príjem potra- kvalitných potravín. Čiže tu nejde len o to, či je dosť potravín to je len tá jedna stránka veci. My musíme prihľadať aj na to, či dokážu prežiť tí pestovateľi a producenti, ktorí sa starajú o výrobu potravín, či e, sa im darí. A e, týmto v podstate e, dohľadať aj na to, či naša krajina je využívaná udržateľne, či nelikvidujeme prírodné zdroje, ako sú voda, kvalitná pôda, čisté obdušie. Čiže nejde len o celkový objem vyprodukovaných potravín Veľmi dôležitý je kontext, v ktorom tieto potraviny sú produkované. Veľmi dôležití sú ľudia, ktorí tie potraviny vyrábajú, pestujú a e, produkujú a tiež je veľmi dôležité životné prostredie, kde toto všetko prebieha. My e, skúmame mnoho rôznych druhov, čiže okrem, e, okrem obilnín e, sa zameriavame aj na ovocie, zeleninu a strukoviny. E, veľmi dôkladne skúmame chov e, hospodárskych zvierat. A tiež e, sa zameriavame na podmienky pracovníkov v polnohospodárstve, teda farmárov, ich pomocníkov, predajcov. No a e, v otázke potravinovej bezpečnosti je veľmi dôležité prihľadať aj na záujmy malých aktérov. Mnohokrát sú nimi ženy, chovateľky a pestovateľky a e, veľmi dôležité je práve to malé v produkcii, v spracovaní, v predaji. E, pretože ak e, budeme podporovať e, tento sektor, tak potom bude o mnoho väčšie spektrum možností a volieb pri udržiavaní tak kvality e, potravín, ktoré sú produkované v polnospodárstve, ako aj udržateľnosti. No a čo v týchto oblastiach chýba, čo je tu e, narušené. E, niekedy vlády nespolupracujú. Niekedy regionálne vlády sú ovplyvňované niekoľkými lobbystami s nečistými záujmami. E, my proti tomu môžeme bojovať podporovaním občianskej spoločnosti, e, kde sa môžu združovať polnospodári a podniky, ktoré sa domnievajú, že ich úlohou je podporovať udržateľný rozvoj. My e, takto podporujeme nielen občianskú spoločnosť, alebo aj regionálny rozvoj cez e, program regionálneho rozvoja v Afrike E, ktorý má stanovené konkrétne ciele a e, tiež e, sa snažíme vytvárať partnerstva na základe jasných princípov medzi štátnou správou, občianskou spoločnosťou, podnikmi a pestovateľmi a chovateľmi. Nazývame ich verejno-súkromné partnerstva. A na to, aby takéto nové procesy mohli fungovať, musíme nájsť aj nové metódy práce. No a to samozrejme by nemalo znamenať novú byrokraciu a nové organizačné štruktúry zastrašené e, pod OSN. Nie. Malo by to znamenať vytvorenie aliancií a partnerstiev, ktoré by boli schopné fungovať e, zodpovedným spôsobom a e, ktoré budú komunikovať aj s poslancami parlamentu, ale aj so spotrebiteľmi, asociáciami polnohospodárov, obchodníkmi a tými, ktorí e, potraviny dodávajú konečnému spotrebiteľovi. No a ja sa pýtam, či je príliš idealistické také, taký, takýto systém e, vnáša do praxe a očakávať, že bude fungovať. E, to neviem, ale myslím si, že je to jediný spôsob, ako môžeme situáciu v oblasti potravinovej bezpečnosti napraviť. A v mnohých oblastiach v Ázii, v Južnej Amerike, vo východnej Európe vidíme, že sa vynárajú nové prístupy k zabezpečovaniu potravín a, zadržia- a dodržiavaniu určitej vyrovnanosti a udržateľnosti. Teda postupy iné, než sa uplatňovali doteraz za posledných možno 50-60 rokov v západnej Európe a v Severnej Amerike. My sa snažíme odovzdávať e, skúsenosti, ktoré sme nadobudli v tej našej časti sveta, teda v časti sveta, z ktorej pochádzam ja. A chceme, aby e, v týchto ďalších oblastiach sveta na ostatných kontinentoch sa chyby neopakovali. Tu e, je veľmi dôležité e, hovoriť o probléme potravinovej bezpečnosti nielen v chudobnejších e, častiach sveta, ale aj v tých bohatších krajinách, pretože je potrebné vytvoriť určitý jasný politický názor, jasnú politickú perspektívu riešenia problémov, ktoré zatiaľ zostávajú. V prvom rade existuje veľký podiel medzinárodného obchodu, ktorý nie je pokrytý rokovaniami z Douhy Zároveň však e, existujú trhliny aj v e, miestnom obchode v rámci e, štátov a v regionálnom obchode v rámci regionov medzi štátmi. Tu tieto obchodné vzťahy by mali byť regulované VTO, teda Svetovou obchodnou organizáciou. A zatiaľ nie sú. Ďalej chceme dosiahnuť, aby kvalitné a výživné potraviny boli dostupné na miestnych trhoch za primeranú cenu všade. Ale toto napríklad, tento aspekt e, polnohospodárska politika nerieši, pretože e, a preto práve tieto lokálne trhy e, sú jednou z kľúčových priorít tejto našej stratégie. Bez vybudovania takýchto obchodných miest, týchto trhov, jednoducho nebudeme schopní podporiť celý tento systém. Veľké percento e, potravín sa nachádza v skladoch a e, nie je jedno, komu tie sklady patria. Preto by sme chceli podporovať e, polnohospodárske družstva, združenia, asociácie jednotlivých farmárov a chovateľov a pestovateľov a zároveň sa orientujeme na ženy špecificky, pretože mnohokrát v chudobnejších krajinách sú tým polnohospodárom, tým malým polnohospodárom práve ženy a e, z nášho pohľadu by sme chceli, aby ženy získali väčšie miesto v polnospodárskej politike. A teraz e, k otázke uzurpovania si krajiny a nesprávneho využívania pôdy. My sme napríklad e, zaznamenali situácie, kde vlády v Afrike sa snažia regulovať spôsob, akým sú využívané zahraničné investície a snažia sa nájsť takú cestu, ktorá by bola prospech ich vlastných občanov a ich krajín. A e, my si myslíme, že takéto lokálne rozhodovanie môže viesť k lepším výsledkom. No a čo teraz e, k biopalivám? Nie je žiadny dôvod e, hovoriť o mandátoch a povoleniach na produkciu biopalív tam, kde tieto biopalivá by mohli zaberať pôdu a ostatné prírodné zdroje na úkor pestovania potravín pre ľudí, ktorí e, možno trpia nedostatkom. My si nemyslíme, že biopaliva by e, mali mať navrh nad produkciou potravín pre ľudí. Ďalej um, sa domnievame, že nie je možné zlepšiť potravinovú bez, bezpečnosť dlhodobého hľadiska bez toho, aby sa investovalo do, do sociálnej ochrany a určitých záchytných sietí pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v ohrození. A tieto bezpečnostné siete by sa mali týkať tak polnospodárov, ako aj ako aj e, ostatných e, osôb, e, ktoré sa ocitnú v núdzi. A my si myslíme, že tieto bezpečnostné alebo záchytné siete neboli dostatočne riešené v polnohospodárskej politike. Dámy a páni, my si myslíme, že e, teraz práve nastala chvíľa, kedy je možné vykonať tie správne politické rozhodnutia práve tu v Európskom parlamente. A tieto rozhodnutia môžu mať vplyv na to, ako bude fungovať zbytok sveta. Vy máte momentálne v rukách veľmi zaujímavý nástroj. To uznesenie, ktoré bolo schválené, ale teraz prichádza tá fáza tej náročnej práce. Treba slova z tohto uznesenia pretaviť do činností a do reálnych krokov, ktoré posilnia potravinové a polnohospodárske systémy, tak, aby to bolo na prospech všetkým. A zároveň e, zabezpečia e, životaschopnú, e, životaschopnú klímu pre drobných polnohospodárov a boj proti klimatickým zmenám. No a samozrejme lepšia výživa pre obyvateľov sveta musí zostať jednou z priorít. My v parlamente by sme sa chceli, teda chceli by sme, aby sa Európsky parlament vyhol chybám, ktoré spáchali e, priemyselné krajiny západnej Európy a Severnej Ameriky. Ďakujem veľmi pekne. Je passe à présent la parole à monsieur Sissoko pour 10 minutes. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdávam slovo pánovi Sisakovi na 10 minút. Bonjour, euh, mesdames et messieurs. Je remercie le Parlement. Všetkých vás uh Pozdravujem. Dovolte mi, aby som sa poďakoval Európskemu parlamentu a vášmu výboru za toto pozvanie v nadväznosti na takúto výmenu názorov. Skutočne ma veľmi teší to, čo povedal pán Nabaro, pretože on je skutočne spojencom, ale istým spôsobom je um, uväznený v tom systéme, v ktorom existuje. Dovolte mi povedať, že subsahárska Afrika a juh Indie predstavujú domov ľudí, 30 ľudí v nadväznosti na chronickú e, nedostatočnú bezpečnosť. A toto je naozaj niečo, čo nie je e, také ľahké vyriešiť, pretože tie stratégie, ktoré e, boli vytvorené, vytvorili vlastne istú štruktúrálnu situáciu Afrika e, míňa 55 miliard dolarov na dovoz potravín a africkí prezidenti sú jediní ľudia na svete, teda africkí obyvateľia sú jediní, ktorí prichádzajú o um, peniaze vtedy, keď tvrdo pracujú a keď uh, majú malú úrodu. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo, predstavuje to len 10 až 15 e, ľudí, ktorí sú v ňom angažovaní práve z dôvodu bezpečnosti kvôli tomuto e, výrazu. Pesticídy, herbicídy, to všetko k nám prichádza, nemáme to pod kontrolou a celá táto expertná činnosť vychádza z modelov, ale všetko to prehliada tých mužov a ženy, ktoré naozaj e, robia tú prácu v nadväznosti na tú politiku, ktorá e, sa zavádza a v súvislosti s podporom. E, pán Navaro hovoril o tom, že 40, o 40 až 50 by sa táto produkcia mala v najbližšej budúcnosti zvýšiť, ale dá sa povedať, že 50 produkcie vychádza na zmar. Na západe sa stretávame s takýmito stretami napríklad e, kvôli tomu, že e, isté e, polnohospodárske produkty sa jednoducho vydelia, a sa sortirujú podľa veľkosti, napríklad malé zemiaky, veľké zemiaky a tak ďalej. Veľmi dobre vieme, kde sú problémy, ale bohužiaľ nerobíme nič na to, aby sme tie problémy riešili len jednoducho e, kráčame e, slepo dopredu. Afrika potrebuje viac e, hnojív a potrebuje sa otvoriť trhom. V Afrike máme dva veľké produkty, exportné produkty, banány, ananasy, čokoládu a potom máme naše potraviny, ktoré sú na našich trhoch a bohužiaľ nezavádzame takú infraštruktúru, ktorá by pomáhala rozvoju týchto trhov, pretože stále nám hovoria o tom, že by sme mali držať krok s medzinárodnými trhmi. Pokiaľ ide o tie produkty, ktoré my um, nekonzujeme, tieto produkty jednoducho nekupujeme. A ak chcete, aby iní ľudia zbohatli z produktov, ktorý vy sami nepoužívate, tak v tom prípade sa naozaj stanete závislými. v Afrike 40 produkcie živí ľudí v domácnostiach, či sú to obilniny alebo sú to strukoviny. Týchto 40 sa nedostane dokonca ani na miestny trh. Štrukturálne zmeny znamenajú, že vlády nefinancujú polnohospodárstvo. To znamená, že keď sa produkcia dostáva na najvyšší úroveň v Európe. Svetová banka vytvorila takú situáciu, že skladované produkty z Európy sa mohli dostať do Afriky a to znamenalo, že 25 rokov neskôr na to sa zmenili stravovacie návyky Afričanov. Pretože proso a podobné typické produkty, ich spotreba sa znížila a ja si myslím, že skutočne máme teraz vlastne potravinovú kultúru, respektíve kultúru stravovania sa, ktorá je bez e, v podstate výživných potravín. V tomto regióne cez celý školský systém od základných škôl až po univerzity nikto nehovorí o výživnej hodnote našich potravín. Častokrát v školských jedálniach vidíte dovážané produkty, ktoré e, sa servirujú e, deťom v školách. V zásade v podstate pripravujeme mladých ľudí e, na to, že sa nakoniec obratia chrbtom k tým typickým africkým potravinám. A celkom určite ste si vedomí toho, že existuje isté prepojenie medzi biodiverzitou a semenami a medzi biodiverzitou a polnohospodárskymi systémami poľnohospodárske systémy definujú tie potraviny, ktoré vlastne konzumujeme v našej spoločnosti. A tak vidíte, že vlastne tento celý proces, tieto procesy sa rozpadávajú, pretože e, tieto referencie v nadväznosti na vyživnú hodnotu, naše zvyky, stravovacie a tak ďalej, tie sa začínajú stále viac opierať v podstate o potraviny, ktoré sú dovážané zvonku. Pán Nabaro, vy ste veľmi správne povedali, že e, krajiny, ktoré trpia, e, hlavne v africkom rohu, že to sú tie krajiny, kde budovy síce rastú, ale kde ten malý človek e, na poli nemá oprávnenie na nič. Nemá oprávnenie na nič zo strany vlády, zo strany e, štátneho rozpočtu. A to je bohužiaľ väčšina e, obyvateľstva. Myslím si, že tá prvá dávka zodpovednosti by sa mala týkať práve Afriky, pretože tá je neschopná sa brániť a je to tam naozaj neudržateľné. A práve preto si myslím, že Európsky parlament si samozrejme uvedomuje aj svoju zodpovednosť voči um, Amerike a ostatnému svetu, ale pokiaľ ide o našu kultúru v sub- subsaharskej Afrike, ak otec rodiny sa rozhodne, že nemôže um, uživiť svoju vlastnú rodinu, tak eh, si zabalí jednoducho eh, ruksak a v noci odíde, pretože je to pre neho hamba. A toto by sa malo vzťahovať aj na naše vlády. My by sme v podstate mali eh, prevziať zodpovednosť. Máme patričné zdroje, máme v podstate farmárov, ktorí sú schopní nakrmiť Afriku, A Samozrejme, že uh, môj kolega, ktorý bude hovoriť o jednom veľkom projekte v Afrike, ten uh, projekt je vlastne dôkazom toho, že africké rodiny sú schopné sa sami uživiť. Ale tu nejde len o krmenie ľudí, pretože toto všetko vlastne funguje v istom kontexte. A tento kontext bol vypracovaný na modely, ktorý predpokladá, že vlastne ide o vlastníctvo veľkých plôch e, pôdy. A tým pádom tí malí farmári z toho vypadávajú. A práve na týchto malých farmárov, na týchto malých polnohospodárov by sme sa mali sústreďovať. Takže prečo tu je vlastne takýto, e, takéto protirečenie? Pretože Afrika sa skutočne ešte stále vlastne nestriasla kolonizácie pretože um, našim meradlom sú vždy vlastne tí iní, ale my by sme sa mali zameriavať v našej práci na nás samotných. My nie sme Európania, nie sme Číňania, nie sme Indovia. My máme vlastnú históriu, vlastnú kultúru a na tejto kultúre by sme mali stavať, aby sme sa naozaj z tejto prekernej situácie dostali. Takže to je prvá zásada. A práve preto by Afrika, nevidíte vlastne tú Afriku kvôli VTO. Prečo to hovorím? Vy veľmi dobre viete, že to, čo sa deje v rámci VTO, že to sa týka vlastne všetkého, len nie Afriky. Ide o medzinárodné trhy a tak ďalej. My nemáme patričné nástroje, patričné prostriedky, ako vlastne tam preraziť. Takže aké sú moje závery? Myslím si, že zodpovednosť je skutočne na afrických krajinách a tie musia konať, pretože my sme vlastne tou väčšinou a my môžeme povedať jednoducho nie tým vládam, ktoré nerobia nič a ktoré len ďalej pokračujú v tom, čo robili posledných 30 alebo 40 rokov. Africké vlády si musia uvedomiť, že je to skutočne naliehavé, že je potrebné spraviť nové rozhodnutia. Aj Európa, aj Spojené štáty americké budú onedlho trpieť potravinovou, eh, nedostatkom potravinovej bezpečnosti, pretože oni, tieto veľmoci, dospeli k istým um, záverom. Afrika by sa nemala spoliehať na ostatný trh, ale mala by si rozvíjať svoj vlastný africký trh, tak aby bola schopná krmiť svoju vlastnú obyvateľstvo. V Afrike budeme mať onedlho 785 miliónov ľudí, čiže my sa musíme naozaj e, spamätať a začať e, byť schopnými sami seba živiť. Polnohospodárstvo všade na celom svete, aj v Afrike, aj v Európe vlastne vychádza z rodinného polnohospodárstva. To je to, čo spôsobuje problémy európskym farmárom a to isté spôsobuje problémy aj africkým farmárom. To znamená e, podceňovanie tej možnosti e, vypestovať potraviny pre domáci trh. V prvom rade musíme byť schopní vyprodukovať potraviny e, v tej časti sveta, kde žijú samotní títo polnohospodári. Nejaká legislatíva na celom svete by nemala existovať, ktorá by zakazovala polnohospodárom, aby niečo takéto robili, aby z toho žili. Malí polnohospodári nech žiadajú o dotácie. Oni chcú žiť e, s plodou svojej vlastnej práce. Ale politika, ktorá sa zavádza, jednoducho tvrdí, že takúto cenu si nemôžeme dovoliť. Prečo by e, ľudia, ktorí žijú v mestách, mali rozhodovať o tom, čo môžu takíto chudobní polnohospodári kupovať a predávať a za akú cenu. Takže ja si skutočne myslím, že toto je mimoriadne dôležité. A po tretie, Európa a západný svet musia pochopiť, že polnohospodárska politika v USA a kdekoľvek inde musí zahrňať aj uvedomenie si toho, že kde máte vlastne hranice, kde tohoto modelu, pretože nemôžete nekonečne produkovať, nemôžete vyprodukovať nekonečné množstva potravín. My sme vlastne strážcami prírodných zdrojov tejto planéty a musíme skutočne spolupracovať, aby sme tieto zdroje zachovali. Chcel by som pochváliť Európu, pretože vaše vlády naozaj zašli ďalš, ďalej v nadväznosti na to, že sa zameriavajú na problémy, o ktorých dnes hovoríme. A práve preto vítam samotný fakt, že afrických polnohospodárov pozývate a rozprávate sa s nimi a uvedomujeme si, že sme vlastne súčasťou jedného systému, že všetci sme na jednej lodi, že všetci musíme vzájomne spolupracovať, všetci sa musíme snažiť a tlačiť eh, na to, aby sa nám podarilo naozaj zaručiť prosperitu na celom svete. Veľmi pekne ďakujem za váš prejav. Takže teraz by som chcela otvoriť eh, diskusiu. Dávam vám slovo, vám, členom. Pán Berman, máte slovo? Ďakujem vám za slovo, pani predsedajúca. Veľmi rýchlo to prebehlo. Ja som len zvihol ruku a už ste mi dali slovo. Takže, eh, pán Sisoko, mám pre vás, na vás otázku. Vy si pravdepodobne uvedomujete, že čo sa deje eh, s nomádmi, eh, ktorí vlastne sú polnohospodármi a posúvajú stá, svoje stáda z miesta na miesto, pretože jednoducho tieto stáda nemôžu byť na jednom mieste veľmi dlho. A na takýchto suchých a polosuchých e, e, miestach v podstate farmári e, môžu veľmi veľa týchto veci produkovať. Častokrát naozaj veľmi vážne množstva potravín dokážu vypestovať a môžu sa rozhodnúť, že ako vlastne potom budú žiť e, z takéhoto príjmu, e, z takýchto polnohospodárských produktov. Ale vlády e, opovrhujú takýmto životným štýlom, pretože sú presvedčení, že ľudia by mali byť moderní, že by mali žiť usadnutým životom a či sa im to Etiópsky e, predseda vlády to povedal nedávno veľmi jasne. Keď e, popísal takýto životný štýl ako niečo, čo je už zastaralé a niečo, s čím je potrebné skoncovať. Takže ako si myslíte, že by sa dali takéto postoje zmeniť? Aby si takýto životný štýl jednoducho zaslúžil patričný rešpekt. A tu nejde o to, že by sme v Európe boli sentimentálni, ale uh, tu ide o ďaleko viac, pretože toto je jediný spôsob, ako môžete v podstate ekonomicky udržateľným spôsobom v takýchto suchých um, <clears throat> oblastiach vlastne um, zabezpečiť. Ako si myslíte, že by sme mohli o tomto presvedčiť vlády? Nech sa páči, uh, žiada niekto ďalší o slovo? Pani Kretu, nech sa páči. Veľmi stručná praktická otázka, ktorú adresujem pánovi Nabarovi. Pokiaľ ide o túto vysoko postavenú pracovnú skupinu v nadväznosti na globálnu potravinovú bezpečnosť, ako môžeme zabezpečiť, že pomoc potravinová a s tým spojené služby sa naozaj e, dostanú tým správnym príjimateľom, pretože v Európe naozaj máme také skúsenosti, že nemáme vlastne e, patričný mechanizmus na to, aby sme mohli merať, že či skutočne tie potraviny sa dostávajú veľmi rýchlo tým ľuďom, ktorým sa majú dostať, tým najzraniteľnejším. Takže mohli by ste nám, pán Nabaro, povedať niečo viac o tomto mechanizme? Ďakujem vám. Eh ben, je vais ouvrir la, Dobre, teraz by som chcela odovzdať slovo ďalším účastníkom v publiku, pani poslankyňa Táčaru. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja chcem povedať eh, tri veci. V prvom rade súhlasím úplne s tým, že bez toho, aby sme v primárnej produkcii podporovali malých producentov, tento problém nevyriešime. Po druhé, na to, aby sme to mohli urobiť, treba e, vytvoriť akýsi most na prenos skúseností, znalostí, zručností a treba zabezpečiť e, určitú kontinuitu v produkcii. Teda toto odovzdávanie vedomostí a skúseností je veľmi dôležité. Keď táto pomoc v tejto oblasti E, e, sa dostaví, tak potom môžeme tú situáciu zlepšiť. Ono teraz je tá situácia e, tá, tá situácia napríklad s priamo potravinou povodcov je veľmi zlá. Tam príde kontajner a vylieza z neho potkany. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Dám slovo aj ostatným účastníkom. Chcete sa predstaviť, prosím? Alebo teda, ak môžete, tak hovorte do dvoch minút. Predstavte sa a dám teraz slovo trom rečníkom. Oui. Euh, donc José Bové, je suis euh, vice-président de la commission de l'agriculture. Volám sa José Bové, som podpredseda výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v Európskom parlamente a ja mám otázku na e, zástupcu OSN. Ja som si vypočul vaše vystúpenie ktoré sa uberalo veľmi dobrým smerom, podľa môjho názoru a podľa mňa bolo tiež veľmi zaujímavé, ale rád by som sa spýtal, že rád by som sa spýtal, mm, ako je možné, že zástupcovia OSN vystupujú s takýmito fantastickými e, prejavmi a pritom problémy pretrvávajú. Pretože v súčasnosti, e, áno, skutočne si môžeme e, vychutnať tie, tie nádherné slova o podpore tých malých polnospodárov a a tak ďalej. Ale nič sa nemení v praxi. A ja si hovorím, či náhodou nejde o nejaký dvojaký prístup. E, možno sa inštitúcie neuberajú rovnakým smerom. Pán Sisoko hovoril o budúcnosti Afriky a tu e, som zaznamenal určitý rozpor e, medzi prístupom OSN a týmito myšlienkami. Prístup OSN znamenal úplnú katastrofu pre um, pre malých polnohospodárov. A to, to isté platí pre VTO. Toto je otázka medzinárodného práva. Ehm, my ehm, momentálne vieme, že existuje pakt pre občianské, kultúrne a hospodárske práva, ale to nestačí. A chcem sa spýtať, či na úrovni generálneho tajomníka OSN neuvažujete o tom, že by právo na potravinovú sebestačnosť bolo zakotvené medzi tieto základné práva, že by sa týmto prispelo v boji proti dumpingu. Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo ďalšiemu kolegovi. Ja mám jednu, jednu ďalšiu otázku na pána Nabara. No, e, možno mi to budete vedieť potvrdiť, e, či sa dá povedať, že sa nachádzame v bode zvratu pre polnospodárstvo v rozvojových krajinách, pretože viac ako polovica obyvateľov sveta žije momentálne v mestských oblastiach, urbanizovaných oblastiach a sú to väčšinou Ehm, mali polnohospodári s deťmi, ktorí opustili vidiek, pretože boli príliš chudobní, že si tam jednoducho nezarobili na živobytie. A chcem sa spýtať, či e, toto môže zabezpečiť, e, alebo teda či tie zostávajúci, zostávajúci e, polnohospodári na vidieku dokážu zabezpečiť dostatok potravín aj pre týchto ľudí v mestách. Vy môžete síce povedať, že polnohospodárstvo má pred sebou jasnú budúcnosť a Um, to je síce pekné, ale chcem sa spýtať, či sa to aj nejako realizuje v praxi či táto myšlienka sa naplňa. Jean-Michel Severin e, napísal vynikajúcu knihu o budúcnosti, budúcnosti afrického kontinentu, kde popisuje túto príležitosť polno, pre polnohospodárstvo e, na africkom kontinente a zároveň e, potravinová kríza z roku 2008 zatiaľ neodznela, dá sa povedať, respektíve teda máme druhú príležitosť podporiť polnohospodárov v rozvojovom svete. Vlády si totiž začínajú uvedomovať, že budúcnosť, ich budúcnosť nezávisí len od toho, ako e, sa im bude dariť zvládať potenciálne sociálne nepokoje v mestách, ale aj od toho, ako zabezpečia um, stabilný prísun potravín za priateľné ceny čo zase bude znamenať stabilnú budúcnosť pre polnohospodárov. Nejde jednoducho, nie, nie je možné do nekonečna dovážať, tento systém skončil a e, teda potravinové, potravinové teda ceny potravín, potravinová kríza v kombinácii s tou urbanizáciou budú predstavovať obrovskú zmenu v trendoch a v našich názoroch na polnohospodárstvo. To polnohospodárstvo sa jednoducho zmení oproti dnešku. Ja sa chcem spýtať vás, či by ste nám mohli vysvetliť, e, ako táto diskusia sa vyvíja, či to teda popisujem správne, či to správne chápem, ako, tak, ako pomerne veľkú zmenu a zároveň príležitosť na zmenu. Ďalšiu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz posledná otázka. Uh, vy, uh, madam, tam vzadu, keby ste sa... Uh, dobrý deň, ja som Karin Drio, ja mám uh, otázku na pána Sisoka. On hovoril o problémoch uh, západoeurópskych polnohospodárov, ktorí e, nedokážu konkurovať dovážanej produkcii, dovážaným výrobkom. E, chcem sa spýtať, ako ste to mysleli a zaujímal by, by ma váš pohľad na opatrenia, ktoré e, zaviedli západoafrické vlády, teda hovorím o západnej Afrike, v roku 2008 na podporu produkcie ryže. Chcem sa spýtať, ako to vnímate? Zlepšila sa nejako situácia? Eh, podarilo sa vládam v týchto krajinách pod, podporiť túto výrobu, alebo je to skôr neúspech. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje predsednička, ešte pán Weigl a potom odpovede. Naše sriečanie... Ďakujem veľmi pekne. Ja eh, by som chcel povedať, že ma fascinuje to, že Eh, si eh, vždy a znova uvedomujeme, ako Európania nechápu Afriku. Možno sa nesnažíme dostatočne Afriku pochopiť, pretože Afrika má určitú tradíciu, tradíciu v organizovaní života, rodín a tak ďalej. Pán Nabaro, vy ste spomínali, že existuje určitá potreba pomoci pri eh, organizovaní polnohospodárov do určitých asociácií, výrobných družstiev a podobných zoskupení. Pre mňa táto otázka je veľmi zaujímavá, pretože aj my sme si uvedomili, že družstva v polnohospodárstve majú budúcnosť a ukazuje sa, že existuje určitý určitá ideologická prekážka, ktorá pramení z, zo situácie e, za komunizmu v produkcii potravín. Ja sa chcem spýtať pána Nabaro, či um, investujeme a pomáhame dostatočne Afrike nájsť si svoj E, svoju cestu späť k základom, späť k tým koreňom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela odovzdať e, slovo našim rečníkom. V prvom rade by som e, chcela dať príležitosť našim expertom, aby odpovedali na otázky a začali by sme pánom Nabarom. Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne. Bolo by skutočne veľmi zaujímavé, keby sme teraz mali k dispozícii asi tak pol hodinku, aby sme mohli prejsť všetky tie problémy, ktoré v diskusii boli načrtnuté. To však žiaľ nie je možné, takže budem skutočne hovoriť formou telegramov a dúfam, že mi odpustíte, ak neodpoviem úplne na všetko, čo ste sa pýtali. Každopádne by som chcel v prvom rade eh, nadviazať na to, čo povedal pán Berman eh, v tých úvodných slovách. Počas eh, uplynulých troch rokov sme pochopili, že rozvojová pomoc e, bola slepá k potrebám e, polnohospodárov a pastierov. Možno e, sa dejú určité zmeny, ale možno prichádzajú príliš neskoro, najmä v, vo východnom Saheli a v africkom rohu. My zrazu začíname chápať, že ak pomôžeme ľuďom zachovať E, počty hlav v stádach, e, ktoré v podstate majú väčší dopad než usadené polnohospodárstvo, tak e, to má o mnoho väčší význam aj pre miestnu ekonomiku, aj na zdravie zvierat. A tu je veľmi dôležité podporovať najmä rozvoj veterinárnej starostlivosti, ktorá bola oblasťou zaznávanou v minulosti. Toto je vec, ktorá by sa mala dostať do, do centra pozornosti. A ono sa postupne začína, aj keď je to pomaly. A ja by som chcel e, teda zdôrazniť túto otázku tzv. agropasturalizmu, teda polnospodárov a, a pastierov, post, pastierstva e, využívaného na polnospodárske účely. Ja by som chcel v podstate bojovať proti tomu e, názoru, ktorý panoval v, v minulosti, že takéto kočovné pastierstvo je problémom. Tieto kočovné komunity pastierské jednoducho e, sú organickou súčasťou a je potrebné ich podporovať. Treba tento, túto záležitosť skúmať. E, a ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavá kampaň, do ktorej, by ste sa mohli, do ktorej by ste sa mohli zapojiť aj vy, poslanci Európskeho parlamentu, pretože je to niečo, čo môže fungovať pre tie miestne komunity a pre tých ľudí vysokourovňová e, skupina e, teraz reagujem na to, čo povedala pani Kratu. vysokourovňová skupina pri OSN e, veľmi dôkladne prihliada na určitú zodpovednosť voči ľuďom. Tu sa snažíme bojovať nie len za to, aby ľudia mali dosť potravín, ale aby sa aj zvyšovala nutričná hodnota potravín. A my máme určitú vlajkovú loď a to Svetový potravinový program. A toto je, e, toto je pekný príklad. My sme napríklad čelili e, jednej výzve v Somálsku. Počas určitého obdobia sme nedokázali zabezpečiť, aby potraviny sa dostali k, k koncovému spotrebiteľovi bez určitého presmerovania iným osobám alebo tým, ktorí nemali byť konečným príjemcom. A toto bol e, veľmi dôležitý faktor pri prepracúvaní systému potravinovej pomoci v krajine. My nechceme byť zapojený do systému, kde berieme peniaze e, daňových poplatníkov, z ktorých mnohí žijú vo vašich krajinách a potom využívame tie peniaze takým spôsobom, že to neprináša maximálny možný účinok. Pre nás zodpovednosť e, voči e, tým, ktorí nás financujú, je absolútne dôležitá a potravinová pomoc musí prospievať konečným príjemcom a musí podporovať schopnosť komunít, ktorým je určená. No a e, ja sa potom môžem pozrieť podrobnejšie na príklady, ktoré ste spomínali. No a teraz k otázke, e, ktorá tu tiež odznela. On sa pýtal na kvalitu potravinovej pomoci, pretože ak e, poskytujeme potraviny, potravinovú pomoc, ktorá nezodpoveda určitým kvalitatívnym štandardom alebo nutričným štandardom, tak vás poprosím, aby ste nám to dali vedieť. Ehm, Pán Bove, ďakujem veľmi pekne za vašu otázku, za vašu veľmi zaujímavú pripomienku k tomu, čo som povedal. Ja by som chcel, teda ja predpokladám, že, že chápete, alebo teda mám taký pocit, že vy ste pochopili, že som v podstate odpovedal na túto vašu otázku už vo svojom príhovore, ale chcete, aby sme o tejto veci eh, povedali viac slova. No, my eh, sa No, ja to musím povedať takto. OSN je síce byrokratická organizácia, ale vládnu jej vlády 190, no viac ako 190 vlád. A naše inštitúcie veľmi často mm, sú pod správou rôznych ministerstiev. Teda e, tie naše vlády, tí naši akcionári vysielajú rôznych ministrov, ktorí dohľadajú na činnosť našich inštitúcií. A niekedy e, tie inštitúcie nekonajú konzistentne, pretože niekedy naši zástupcovia idú na obchodné organizácie a povedzme tí, ktorí pracujú u nás v sektore polnohospodárstva, e, konajú alebo hovoria inak než tí, ktorí, e, ktorí pracujú v tej časti humanitárnej. A um, ono paralelou alebo metaforou je, že aj u vás, povedzme, v národnej vláde niekedy sú určité trenice medzi ministerstvami, lebo tie ministerstva slúžia iným záujmom a možno majú trocha iné priority. No a súčasťou mojej práce je niť tomu, aby k takýmto konfliktom dochádzalo a ja sa snažím tých 22 rôznych súčastí OSN nejako zosúľadiť a e, priviesť e, na jednotnú stopu a darí sa mi to možno len čiastočne. Ja musím povedať, že Pascal Lamy, generálny tajomník e, Svetovej obchodnej organizácie, keby tu sedel, tak by bol prvý, ktorý by súhlasil s tým, že VTO musí robiť viac, aby e, naplnila záujmy najmenej rozvinutých krajín, teda najmä v otázke kvót a colných e, sadzieb. No a on sa snaží presvedčiť e, predstaviteľov svetových organizácií a najväčších krajín, aby, aby svoju zodpovednosť voči týmto najmenej rozvinutým brali vážne. My byrokrati, fungujeme v určitom politickom prostredí. To politické prostredie sa mení a e, napríklad už len to, že vysoký komisár pre ľudské práva a osobitný spravodajca um, majú o mnoho väčší vplyv na diskusie o potravinovej bezpečnosti, svedčí o tom, že tieto zmeny niekedy sú k lepšiemu. E, zabezpečovanie e, potravinovej sebestačnosti je vec, e, ktoré, ktorú my považujeme za právo a naši kolegovia na Rade pre ľudské práva neustále o tejto veci rokujú a snažia sa, e, snažia sa situáciu zlepšiť. A aj vy, ako poslanci EP, by ste k tomuto mohli prispieť. No a e, Ďalej by som vás chcel poprosiť, ak by ste si našli čas v oktobri prísť na zasadnutie e, druhého výročného výboru pre potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť. Tento výbor sa snaží e, nájsť riešenie e, v otázke využívania krajiny, využívania prírodných zdrojov, ako je voda e, a pôda, volatilita cien a presadzovanie rôznych častí politiky potravinovej bezpečnosti v praxi. No a zasadnutie tohto výboru bude sprevádzané rôznymi prednáškami a možno by ste e, sa dozvedeli, v čom e, tento výbor má podobné záujmy pri ochrane malo, e, malo spotrebiteľov, aj malo pestovateľov a chovateľov s vami. Ďalej, a tu sa už dostávam k záveru. Ja som povedal v tom svojom vystúpení, že bolo spáchaných v európskej polnospodárskej politike za uplynulých 50 rokov mnoho chýb. Ľudia boli vytláčaní z krajiny do miest, opúšťali svoje farmy, svoje polnohospodárske živnosti a politiky, ktoré boli zamerané na to, aby polnohospodári zostávali e, spätí s pôdou. Niektoré z týchto politik boli veľmi nespravodlivé. Ale ako ste správne povedali, polnohospodárstvo sa e, znova vracia a je e, v očiach mnohých vlád na celom svete veľmi dôležitou témou. My e, dúfame a predpokladám, že polnohospodárstvo má pred sebou svetlú budúcnosť a vidíme obrovský posun v politikách polnohospodárstva, ale aj v politikách mestského rozvoja, záhradkárstva mm, a e, pestovania potravín ako takého. Dochádza teda k určitému posunu, kultúrnemu posunu, politickému posunu a my, ak chceme pomôcť malým farmárom e, bojovať proti riziku vyplývajúcemu z volatilných cien a nepredvídateľného počasia, tak preto teraz môžeme niečo urobiť a o tom budeme mať prezentáciu neskôr. My by sme chceli napríklad e, polnospodárstvo zatraktívniť pre e, mladých ľudí, um, mladých mužov dokonca. Niekedy sa totiž polnospodárstvo vníma ako uh, vec, ktorou sa zaoberajú starí ľudia a ženy. No a um, prvýkrát sa stretnú minister, ministri, v ktorých gestie je uh, zo zoskupenia G20, kde sa bude hovoriť o všetkých týchto veciach. A ja no práve mi je naznačované, aby som skončil, ale ja by som len chcel povedať, že prístup k polnospodárstvu a výrobe potravín, ktorý sa točí okolo ľudí jedinou cestou vpred. A presne toto chceme robiť aj my. Ak sa, ak sa farmári chcú organizovať, tak my by sme im v tom nemali brániť, mali by sme v tom práve pomôcť. Ak sa chcú združovať, tak treba nájsť taký spôsob, ako to robiť čo najefektívnejšie. Aby som poprosil, aby ste pro, prostredníctvom svojich politických krokov podporovali túto činnosť tiež. Ďakujem pekne a teraz dáva slovo pán Sisoko, ale poprosím ho, aby dodržal rečnícky čas. Ja viem, že um, vás to dokáže rozvášniť, ale poprosím vás, aby ste sa predsa len držali prideleného času. Ďakujem pekne. No pokiaľ ide o tých e, nomádov, ja som vám povedal už na úvod, že v Afrike momentálne je kríza. Je to kríza identity, pokiaľ ide o um, stratégie. Afričania, experti, odborníci sú presvedčení o tom, že naše kultúry sú zastarané, a že musíme e, sa viac podobať Európe. Toto je hĺbkové, takže je s nimi ťažké o tom hovoriť tie problémy. Tie problémy skrátka je potrebné otvorene načrtnúť. Je to naozaj hĺbkový problém. Tí, ktorí pripravujú tie dokumenty, politici a tak ďalej. Takže pokiaľ ide o otázku toho, kto to má celé financovať, kto má financovať vidiecký rozvoj. Nuž, ľudské zdroje, fyzické aj finančné tých štátov musia byť postačujúce na to, aby zvládli tie základy a spolupráca by mala zohrávať len minimálnu úlohu, pretože ako je možné vychádzať z toho, že iní musia prísť a pomôcť nám, tak aby sme my mohli konkurovať a predbehnúť ich. Veď to nemá zmysel. Medzinárodné rokovania eh, vychádzajú zo vzťahu síly. My nemôžeme očakávať od Európanov, aby boli takí milí, aby nám eh, dali peniaze, aby Afrike pomáhali zlepšovať sa, veď to nemá zmysel, veď tá zodpovednosť leží na pleciach Afriky. Afrika musí byť v stave rokovať s Európou. Pokiaľ je otázku pána Boveho, keď vznikla VTO, tak orgán OSN sa okamžite dostal na vedľajšiu kolaj. Takže ak sa Afrika nezmobilizuje, ak sa nezviditeľní v rámci rokovaní na medzinárodnom fóre, Veď my predsa nemôžeme sa obracať na ostatných a sami sa nezaoberať našimi problémami. Nemôžeme čakať, aby ostatní namiesto nás vyriešili naše problémy. Konkrétny príklad. V rokovaniach, pokiaľ ide o polnohospodárskú politiku západnej Európy, my sme zmobilizovali polnohospodárov, bolo to podpísané hlavami štátov, teda že chceme dosiahnuť potravinovú suverenitu a že rodinné polnohospodárstvo má byť základom toho polnohospodárstva. keď sa to uzavrelo, tak Svetová banka boli zvolený ako strategický partner pri príprave konkrétnych krokov, pokiaľ je o poľnohospodárstvo v Afrike. Oni to financujú a naše štáty nemali možnosť, nemali možnosť e, spolupracovať na e, vypracovaní konkrétnych programov. Takže ako, ako prejsť od slov k činom, ako tie peniaze aj naliať do tých potrebných programov. My sa stále obraciame na OSN, na Európu, na USA, aj pokiaľ ide o prípravu našich samotných politik, už aj tam potrebujeme pomoc zvonka. Toto je tá veľká prekážka. My využívame expertov z organizácií, pretože nemáme financie na to, aby sme ich zaplatili. My nemáme tú motiváciu, nemáme tie stimuly, ktoré by sme mohli dať, mohli dať e, tým e, vidieckým polnohospodárom. Takže áno, nezávislosť potravinová, toto je pekný cieľ, ale tú stratégiu, tú politiku musia vypracovať samotné africké krajiny. Ak toho schopní nie sme, tak bohužiaľ. naše inštitúcie nie sú schopné spotrebovať eh, ani ten rozpočet, ktorý, ktorý eh, majú k dispozícii. Takže prečo využívať rozvojové eh, prostriedky alebo prstko spolupráce, keď ani tie vlastné nie sme schopní, nie sme schopní náležite využiť. Takže my musíme náš osud uchopiť do vlastných rúk. Musíme sa spojiť musíme využiť zdroje na reflexiu, na vzájomné pochopenie sa, na konkrétne kroky. Toto je to východisko, toto musíme spraviť v rámci konsenzu. A samozrejme, že je potrebné rozdeliť mm, zodpovednosť, kompetencie. Takto môžeme naštartovať celý ten proces. Na by som chcel povedať, že momentálne Doha je blok Ide o mm, odlišné názory, ide o spory medzi USA a Európou, pokiaľ ide o polnohospodárstvo. Ale to je normálne, každý región e, chráni to, čo je dôležité pre nich. Veď my sme sa na ničom nedohodli, na ničom sa nedokážeme dohodnúť. Je potrebné mať niečo, čo je nám vlastné, čo budeme, čo budeme my brániť, čo budeme my požadovať. Preto je potrebné zjednotiť sa v, Európe, e, pardon, v Afrike. A preto sa obláciam aj na Európsky parlament. Keď treba tieto paritné zasadnutia, je potrebné, aby v krajinách AKT aby ste tam vy išli priamo do terénu v týchto krajinách, aby ste navštívili tých vidiečanov, aby ste videli, ako to tam prebieha priamo v teréne pokiaľ ide o financovanie rozvojovej pomoci, rozvojovej spolupráce. Pozrite sa na tých aktérov, do akej miery sú oni do toho celého zapojení. Spojte sa s tými ľuďmi. V prvom rade je potrebné rešpektovať, potrebné uznať tie osoby, ktorým sa poskytuje pomoc. Neberme ich ako nejaké objekty, ako nejaké predmety. Nie je potrebné ich uznať, dať ich do centra našej pozornosti. Okolo tohto základu sa musí organizovať rozvojová pomoc. To platí pre všetky par- e, parlamentné paritné stretnutie s krajinami AKT, teda aby poslanci Európskeho parlamentu naštartovali dialog s organizáciami miestnych e, polnohospodárov. Spýtajte sa ich, e, čo robia, ako to robia zástupcovia regionálnej, lokálnej úrovne, nielen národná úroveň. Toto podľa mňa, pani predsednička, je uh, dôležité. Je to rovnako dôležité ako tie milióny eur, ktoré od vás Afrika dostáva. Ďakujem. Ešte jedna vec, ak dovolíte, minútka. Vy ste povedali, že vás zaujíma, čo sa udialo. Nuž. Keď eh, tu bola snaha eh, zvrhnúť hlavy štátov, táto vzýšla z miest, otvorili hranice, došlo k dovozom obrovských rozmerov a boli tu dotácie. V mnohých krajinách dotácie neexistovali a vznikli. A potom, keď sa pripravovala polská politika, dokumenty, bola tam spoločná colná sádzba s e, ekonomickou a menovou úniou Afriky. A toto boli e, teda clá jednotne stanovené a my sme požadovali v rokovaniach s podporou Nigérie zvýšenie tejto ochrany našich hraníc, navýšenie týchto cieľ. Všetky veľmoci to urobili, všetky štáty to urobili, aby chránili svoje polnospodárstvo pred dovozom. Takže my sme chceli dosiahnuť 50%, zvýšenie z 20 na 50. Menový fond a Svetová banka e, a západné štáty tomu ale zabránili. Skončili sme na úrovni 30 A ani to sme ešte dokázali v praxi presadiť. Prečo to nešlo? Je potrebné, aby v polskej politike aby organizácia regionálnych trhov a ochrana regionálnych trhov bola tiež zakomponovaná. Ďakujem pekne. Teraz dáva slovo pani Žoli na ďalšiu časť diskusie. Áno, myslím, že ten problém sme tu náležite načetli. Vidíme, že tie problémy s hľadom sa zhoršujú od roku 2008, že sa nám nedarí ich odstrániť napriek tomu, že OSN si uvedomuje rozmer tohto problému, že robí určité kroky. No a teraz podľa mňa je na čase, aby politici urobili, čo treba. Je potrebné uvedomiť si, akú ho zohráva špekulácia. Ešte si spomínate na tie obrovské suchá v Rusku v roku 2010 ktoré spôsobili to, že špekulácie, že špekulanti očakávali navýšenie e, cien. Nakoniec nedostatok nevznikol. Ministerstvo polnohospodárstva to oznámilo. No a potom, čo sa to oznámilo, Putin e, vystúpil, povedal, že e, zakazuje vývozy lebo obilnín. A Takto sa oni vyhli splneniu určitých, e, určitých dohôd, určitých e, zmluv, e, ktoré by boli museli splniť, keby došlo k narastu cien. Potom tu boli problémy napríklad v Mozambiku, daňové problémy, zásoby obilia v roku 2010. Aj tam došlo k navýšeniu, takže nedošlo k nedostatku. Na tom je jasno vidno, že tu nie je dostatočná vôľa kontrolovať špekulácie. To platí aj napríklad pre špekulácie so štátnym dlhom. Určité krajiny a sa stávajú predmetom špekulácií Tie problémy sa zhoršujú a vidíme, že ten pomer síl medzi finančným svetom a politikou, všetko je to skrátka skreslené. A preto je veľmi dôležité snažiť sa veci zmeniť. A ja ako politička som chcela tieto veci načrtnúť na tomto fóre. My samozrejme nie sme jediní, ktorí to môžu zmeniť. My sami veci nevyriešime, ak sa nám nepodarí ovplyvniť rozvojovú pomoc a úlohu Afriky. Odznela tu jedna veľká pravda a to, že naša budúcnosť bude závisieť od budúcnosti Afriky, pretože naše osudy sú navzájom prepojené. Poďme teda teraz k druhému kolu našej diskusie a tam môžeme tieto témy prebrať ešte podrobnejšie. Poprosím 5 účastníkov tohto panelu, aby prišli sem na pódium. Donc, nous allons maintenant aborder deux sujets qui figurent en bonne place dans la résolution que le Parlement a adoptée. Takže teraz sa budeme zaoberať eh, dvomi témami. V prvom rade je to uznesenie Európskeho parlamentu v nadväznosti na zaberanie pôdy a eh, špekulovanie eh, s potravinárskymi komoditami. Toto sú veci, ktoré boli rozanalizované um, a, prišlo k istým um, rozporom v nadväznosti na tých, ktorí chceli, aby sa viac rozprúdil trh a tí, ktorí chceli, aby boli trhy e, ďaleko viac regulovanejšie. E, parlament e, chce prijať, e, chcel prijať špeciálne rozhodnutie v nadväznosti na špekulácie, pokiaľ ide o potravinárske e, výrobky a potraviny ako také Samozrejme, že je to technicky veľmi komplikované, pretože finančné transakcie umožňujú spoločnostiam eh, v, vo voľnej eh, ekonomike, aby proste mohli eh, istým spôsobom špekulovať. Pozvali sme si dvoch expertov, pána Piera Žakého, ktorý je hlavným ekonómom francúzskej agentúry pre rozvoj. Bol vymenovaný <clears throat> predsedom misie G20 aby, k tomu, aby našiel e, nejakú odpoveď na nadväznosti na um, volatilitu, pokiaľ ide o e, tieto trhy a sme veľmi zvedaví na jeho závery. A druhým rečníkom bude Mark Olivier Herman, ktorý zodpovedá za <clears throat> politiku um, ekonomickej spravodlivosti v Oxfame. Oxfam International práve zahájil veľkú kampaň v nadväznosti na potravinovú bezpečnosť a špekulácie a možnosť, aby Európska únia spravila isté kroky, aby proti týmto špekuláciám bojovala, to je pre neho mimoriadne dôležitý. To je pán <clears throat> Žaket, dávam vám slovo, máte 10 minút. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani predsedajúca a veľmi pekne ďakujem za to, že ste ma pozvali a že mám túto možnosť podeliť sa s vami e, s istými pripomienkami k tejto téme. <clears throat> Ja e, som trošičku e, chcel vybočiť z toho, o čom ste hovorili, pretože mňa požiadal predseda aby som hovoril o tom, ako rozvojové krajiny v podstate môžu e, konať v nadväznosti na e, takúto cenovú e, volatilitu. Je tam veľmi veľa rizik, rizik, ktoré sa nespájajú len s cenovou volatilitou. A ja som vám chcel v podstate odovzdať tri také posolstva. Prvým tým posolstvom je, že je mimoriadne naliave, aby sme sa vlastne z tohto sveta, kde sa snažíme nejakým spôsobom riadiť krízu, prešli do sveta, kde budeme riadiť rizika. Rizika to je niečo úplne iné, pretože riadenie krízy to je reakcia, kdežto vtedy musíte reagovať na veci, ktoré ste nepredvídali a tým pádom sa to stáva ďaleko nákladnejšie. Dnes čelíme hlavnému problému, a toto sa mimoriadne vzťahuje práve na polnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť, pretože snažíme sa vlastne ústavične riešiť tú poslednú krízu, miesto toho, aby sme boli schopní prognozovať a predchádzať krízam. Druhé posolstvo. Rizika sú všade, ústavične, počas celého obdobia. Rozvoj je spôsob, ako vedieť e, riadiť rizika, pretože nemôžete investovať do produkcie, ak e, inherentné rizika znamenajú, že môžete vlastne prísť o všetky svoje aktíva a malí polnospodári v rozvojových krajinách, ak im nepomôžete nejakým spôsobom um, riadiť rizika, tak nebudú schopní investovať a nebudú schopní rozviať svoje kapacity. Takže to je základná téma, základný predmet, ktorému sa nevenuje dostatočná pozornosť. Tretie posolstvo. Neexistujú nejaké zázraky, neexistujú, je nejaký um, nástroj, ktorý môžete odrazu len tak vyťahnuť z nejakého klobúka, ktorým vyriešite všetky rizika. Rizika sú špecifické a lokálne, nie sú také isté všade na svete, takže je potrebné urobiť veľmi veľa práce a, samozrejme, že ten prístup musí byť veľmi rozmanitý. Dovolte mi, aby som sa teraz ešte detailnejšie zaoberal týmito posolstvami pokiaľ ide o to diktátorstvo krátkodobého horizontu. Samozrejme, že, samozrejme, že toto predstavuje veľký problém pre potravinovú bezpečnosť. Dovolte mi, aby som vám pripomenul, že práve teraz v podstate sa objavujú číselné údaje o tom, že aká, ke, aký je obrovský rozsah eh, nedostatočnej výživy. Samozrejme, že aj predtým toto existovalo, pred krízou, ale účinky tejto krízy sú také, že na celom svete týmto začíname trpieť. Je veľmi veľkou škodou to, že pred touto krízou sme nemohli spraviť dostatočné kroky na to, aby sme um, istým spôsobom um, zásoby uh, znovu uh, doplnili a aby sme naozaj um, dali zelenú polnohospodárskému rozvoju. Vždy v podstate bojujeme v tej poslednej vojne. A čo je veľmi um, dôležité v nadväznosti na túto krízu. My by sme mali investovať do budúcnosti a uvedomiť si, že pokiaľ ide o budúcnosť, skutočným problémom je naozaj um, dostatočné zvýšenie polnohospodárskej produktivity produkty a zabezpečenie logistických záležitostí, aby sa potraviny dostávali na čas miliónom ľudí, ktorí potraviny potrebujú. A samozrejme, že ide o demografické zmeny a okrem toho aj zmeny v nadväznosti na výživu, okrem zmien v súvislosti s prírodnými katastrofami a tak ďalej. To znamená, že je potrebné naozaj sa zamyslieť nad týmto problémom um, zásob. Potrebujeme investície do polnohospodárstva a do udržateľného rozvoju a musíme samozrejme stále myslieť na to, že čo všetko riskujeme v nadväznosti na klimatické zmeny a ustavične si musíme uvedomiť, že logistika je mimoriadne dôležitá organizácia, pretože zmeny sa dejú ustavične a všade. A môže to samozrejme predstavovať aj zmeny na strane e, ponuky. Investície to znamená vždy v podstate podstupovanie istého rizika, ale čím lepšie chápete takéto riziko, tým lepšie sa môžete chrániť proti e, istým rizikám. Rizika sú všade. Rizika sú e, vždy prítomné a všade. A tým sa dostávam k tomu, že by som chcel hovoriť o e, špekuláciách v nadväznosti na sfinančnenie takýchto polnohospodárských trhov a potravinových trhov. Ja si myslím, že regulovanie trhu je nevyhnutné, ale chcel by som, aby ste rozlišovali medzi tým, čo nazývame špekuláciou na jednej strane a správaním špekulantov na strane druhej. To sú dve rôzne veci. Špekulácia to je charakteristika um, trhu, odkedy v podstate sa začalo rozmýšľať o budúcnosti. Samozrejme, že my špekulujeme aktívne alebo pa- pasívne. A boj proti špekulácii to nie je veľmi rozumné, pretože to je v podstate ľudská charakteristika. A takisto sa to vlastne vzťahuje aj na zvieratá. A pokiaľ ide o e, históriu rizika, ten, e, text, ktorý si prečítate, e, vám jasne povie, že hlavné rizika bolo možné zvládnuť vtedy, keď sme uvažovali o budúcnosti. A samozrejme, že správanie špekulantov to je záležitosť e, právneho rámca, pretože tu nejde vlastne o špekulácie ako také, ale ide o to, aby sa tieto špekulácie e, robili v rámci z toho právneho rámca a ten právny rámec nie je správnym. To znamená, že sa snažíme zabezpečiť, aby správanie špekulantov eh, bolo eh, niečo, čo bude slúžiť v prospech spoločnosti. Samozrejme, že špekulanti eh, podstupujú isté riziko a v polnospodári sa chcú zbaviť istého rizika. Takže potrebujeme reguláciu trhu v takej forme, aby táto špekulácia, ktorá je charakteristická pre ľudstvo, slúžila vlastne potravinovej bezpečnosti. A samozrejme, že by bolo veľmi ľahké eh, sa pozerať na to čierno-bielo a čierno-bielým spôsobom, ale samozrejme, že je potrebné patričným spôsobom regulovať trhy. A regulácia to nie je niečo, čo môžete eh, jednoducho urobiť a povedať si tak a tým práca skončila. Je to evolučná záležitosť, pretože tí jednotlivci, ktorí zohrávajú patričnú úlohu na trhu, nachádzajú vlastne spôsoby, ako sa správať a istým spôsobom sa snažia v podstate vyhýbať istým veciam. To znamená, že takéto predpisy je potrebné ustavične v podstate meniť. Takže aj tí, ktorí um, vypracovávajú isté uh, predpisy, ktorí regulujú trh, naozaj musia toto brať do úvahy. Pokiaľ ide o tieto špekulácie a trh, nech ten e, výsledok bude akýkoľvek, vždy tam budú isté A Tie rizika sú vždy prítomné, bez ohľadu na to, ako budete financovať trhy. Pretože tá volatilita, to je e, niečo historické, pokiaľ ide o trhy. Aj vtedy, keď tieto trhy neboli sfinančnené, tak povediac. Takže vždy máme istý problém nadväznosti na riadenie rizika a nejde tu len o riziko, polnohospodárov eh, v rozvojových krajinách, eh, ktoré eh, sa spája s ich prácou, ale ide tu aj o infraštruktúru, nedostatok skladovacích priestorov, o choroby, klimatické zmeny, ceny a tak ďalej. Čiže čo potrebujeme? Potrebujeme integrovaný prístup a tak, aby sme boli schopní im pomôcť bojovať proti týmto rizikám. A to tretie posolstvo. Neexistujú nejaké zázraky, neexistuje v podstate nejaký uh, jednoduchý nástroj, ktorým sa môžete chrániť. Existujú samozrejme futures, opcie a tak ďalej na finančných trhoch. To znamená, že niektoré rizika by sa mohli zvládnuť, ale obyčajne nie sú e, vhodné pre rozvojové krajiny. V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že e, tá, tie ceny sú mimoriadne e, volatilné. A tieto rozvojové krajiny samozrejme obyčajne produkujú svoje miestne potraviny, povedzme rýžu a tak ďalej. To znamená, že toto sú trhy, ktoré potrebujú mať prístup e, k e, ku ktorým je potrebné mať prístup. Na druhej strane však rozvojové krajiny majú polnohospodárov, ktorí sú príliš mali na to, aby e, v podstate mohli sa dostať k týmto trhom. Takže e, to je vlastne inštitucionálna slabosť tohto systému. Nemajú nejaké proťažky. Takže musíme naozaj veľmi rozmanitým spôsobom podporovať týchto polnohospodárov a chápať, aká je e, miestna situácia. Pán Sisok hovoril o pomoci polnohospodárom a musíte nájsť spôsob, ako im pomôcť. Existujú spôsoby, ako im pomôcť v tom, aby svoju kapacitu rozširovali. A dnes sa nachádzame skutočne vo veľmi unikátnej situácii, jednak kvôli kríze a práve z toho dôvodu G20 vlastne nerieši potravinovú bezpečnosť a to je veľmi dôležité určitý vývoj, tak ako o tom hovoril pán Vove pred chvíľou, ale bez toho, aby sme zmobilizovali ľudí, sa nespravia žiadne akčné kroky. To, čo sa e, doteraz urobilo v nadväznosti na potravinovú bezpečnosť, je mimoriadne e, zaujímavé. Je tam veľmi veľa mimoriadne zaujímavých nápadov E, produktivitu je potrebné posilňovať, kolektívne je potrebné riadiť krízy. To je základne dôležité na to, aby sme vlastne prekonali isté problémy, o ktorých ste hovorili, aj isté reštrikcie, pokiaľ ide o trhy a samozrejme partnerstvo, pretože v potravinovej bezpečnosti je zapoje, do, do nej je zapojených veľmi veľa ľudí. Partnerstva medzi týmito ľuďmi vyprodukujú veľmi uh, dôležité synergické efekty a je dostatočne eh, jasné, že toto má veľmi veľký dopad na potravinovú bezpečnosť. Toľko som chcel povedať, pokiaľ ide o túto diskusiu. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz dávam slovo pánovi Hermanovi na 10 minút. Ďakujem veľmi pekne. Eh, pani Žoli, ja by som chcel eh, začať tým, že by som chcel vyjadriť poďakovanie vášmu výboru za odvedenú prácu, najmä pani Cimer, ktorá vypracovala naozaj veľmi kvalitnú správu a tá bola minulý týždeň schválená na pláne parlamentu. Táto správa e, zohľadňuje mnohé naše obavy. A ja by som chcel využiť tento veľmi krátky čas, ktorý mám a chcel by som pohovoriť o E, koreňoch niektorých z problémov, o ktorých dnes hovoríme, ale chcel by som tiež e, povedať k príspevku Oxfamu, o ktorom sa hovorí v, vo vašich materiáloch. E, my v súčasnosti na svete čelíme nové realite na trhoch s potravinami, pretože čelíme trhom, ktoré sú financializované a volatilné. Pozrime sa na tieto dva grafy, ktoré momentálne máme na obrazovkách. Ten graf na, na, naľavo ten ukazuje e, explozívny nárast finančných derivátov založených na komoditách, teda na komoditných burzách od roku 2000. Tam skutočne v roku 2000 práve došlo k explózii objemu, pardon, po roku 2005 došlo k explózii um, derivát, derivátových kontraktov. To sú, to sú milióny kontraktov a toto sú len kontrakty na organizovaných burzách. Na druhej strane eh, je eh, realita v OTC komoditách, eh, to sú mimoburzové obchody a tam ide len o odhad. Ten graf je veľmi podobný, ale objemy sú, sú bilióny dolárov. Teda to sú v podstate súkromne obchodované kontrakty, derivované z potravín a iných základných komodít. teda to, hm, tu máme grafy, e, toto sú grafy za posledných 10 rokov, teda rovnaké časové obdobie. Napravo je, e, je cenový index FAO a vidíme, že za uplynulé 3 roky e, nastali v podstate tri také veľké krízy cien potravín, teda tá volatilita sa zvyšuje alebo zvýšila sa. No ja by som chcel povedať, že toto riziko to bolo vždy a špekulácia bola vždy súčasťou ľudských aktivít, ale ja si myslím, že e, tak ako situáciu vysvetlila pani Žoli, teda e, my na svete máme momentálne miliardu ľudí, ktorí nemajú čo jesť. E, my sa jednoducho musíme postaviť tvárou v tvár tejto novej realite a musíme podniknúť skutočne odhodlané opatrenia, pretože je to realita, ktorá sa mení a je bezprecedentná. Pani Žoli celkom dobre vysvetlila aj ďalšiu vec, a to, že týmito cenovými výkyvmi nárastom e, trpia najmä najchudobnejší. Ak máte, ak zarábate 20 dolarov alebo 20 hodín, 20 e, teda eur na hodinu, tak e, určite tiež pocítite rastúcu cenu potravín na trhoch, ale ak žijete v rozvojovej krajine a máte tých 20 dolarov a 20 eur na mesiac, no tak pravdepodobne tie ceny potravín, najmä ak ste, ak ste chudobnejší a žijete v meste, na vás budú mať e, veľmi drsný dopad. Teda e, bude to rozhodovať o tom, či máte čo jesť alebo nemáte čo jesť, či môžete poslať deti alebo nie a či máte na základnú zdravotnú starostlivosť. Mm. Teda e, Oxfam e, v tejto situácii e, propaguje opatrný prístup k špekulácii s potravinami, my sa nechceme zúčastňovať na tej e, búrlivej diskusii. Na jednej strane sú veľké banky a ľudia, ktorí profitujú zo stále rastúceho e, objemu e, finančných trhov a na druhej strane tejto debaty sú renomovaní akademici a ľudia z medzinárodných inštitúcií a tiež ľudia z chudobných krajín, ktorí zažívajú E, tie, tie dopady, tieto špekulácie, ktorí tvrdia, že medzi cenami potravín a špekulatívnymi obchodmi je prepojenie. My sa do tejto debaty nezapájame nie preto, že by sme si mysleli, že, tra, že trhy nie sú transparentné, ale preto, že, e, že je pár problémov, ktoré na trhoch treba vyriešiť. Ja by som chcel využiť týchto pár minút, ktoré mám a chcel by som objasniť, aké problémy sa na trhoch podľa nás vyskytujú, na finančných trhoch teda, a aké riešenia by sme mohli prijať. Jeden základný problém je deregulácia finančných trhov, ku ktorej došlo na začiatku minulej dekády, okolo roku 2000. A najlepším príkladom je, sú Spojené štáty, kde, kde e, v roku 2000 bol prijatý zákon o e, modernizácii obchodovania s futuritami a inými derivátmi. A tu v podstate boli odstránené všetky poistky, ktoré chránili E, trh s polnospodárskymi komoditami pred obrovskými výkyvmi a e, do, dovtedy e, záujem obchodníkov o tieto, mm, o tieto komodit, komoditné deriváty nebol veľmi veľký, ale po tomto, zákade, po, po tomto zákone boli zmenené určité podmienky a takisto bolo možné, aby sa tieto komoditné deriváty začali predávať mimo búrs, teda OTC, a tým v podstate obrovský objem sa dostal mimo kontroly burzových orgánov dohľadu. E, tu však vznikol aj druhý problém. E, padol, padla dôvera, alebo teda investori e, prestali mať dôveru v iné trhy a začali sa presúvať do oblasti týchto komoditných trhov. A toto práve sú korene tejto novej reality toho tzv. financializovaného trhu s potravinami a tých e, veľmi volatilných cien potravín. Nebudem hovoriť o podrobnostiach, pretože čas beží veľmi rýchlo, ale Ale chcel by som predsa spomenúť pár myšlienok. Noví aktéry na trhoch, e, tí sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín. V prvom rade veľkí inštitucionálni investori sa dostávajú na tieto trhy s potravinovými komoditami a e, to sú v podstate takí, takí masívne pasívni aktéry. To sú aktéry, ktorí zvýšili svoje investície do komodít od roku 2002 do roku 2008 až 10 násobne. E, v roku 2008 investujú 250 miliárd dolárov títo, investiční, e, títo, títo veľkí investori do potravinových komodít. Druhým, druhou skupinou Eh, sú ETF, teda eh, fondy obchodované na burze a tieto umožňujú širšiu špekuláciu, umožňujú napríklad vysokofrekvenčné obchodovanie na potravinových troch. Ja len, eh, ja len pripomeniem, že napríklad v marci roku 2011 futurity na kakao klesli o 12 za niekoľko sekúnd a to bolo práve spôsobené týmto veľmi aktívnym, agresívnym obchodovaním ktoré sa teraz dostalo aj do sféry niektorých polnohospodárských komodít. A tieto, tento veľký e, a ziskový trh, teda hm, ziskový pre tých, ktorým, ktorým sa to podarí, teda to sú tie veľké fondy, investičné fondy, hedžové fondy, e, komoditní obchodníci a toto e, sú v podstate obchodníci s, mm, s polnospodárskymi plodinami, ktorí si vytvorili obchodné pobočky. No skrátka, všetci títo majú e, reálny vplyv na trhy, kde sa obchoduje s polnohospodárskymi komoditami. Ja by som teraz chcel popísať tieto, e, tieto dopady. E, je o tom čoraz viac literatúry a akademici veľmi často upozorňujú na niekoľko vynárajúcich sa vynárajúcich sa tém. V prvom rade ide o stádovité chovanie obchodníkov a špekulácia, ktorá vedie k cenovým bublinám. Po druhé, upozorňuje sa na zvyšujúcu sa koreláciu medzi cenami na trhoch s potravinami a inými komoditami alebo inými finančnými trhmi. E, predtým tieto trhy boli, e, boli nekorelované, alebo tá korelácia nebola veľmi silná. Čiže teraz tá korelácia potravín alebo cien potravín je užšia s cenami ostatných e, cenín. No, vieme asi veľmi dobre, že ropa samotná je predmetom špekulácie na finančných trh a tomuto sa nevyhýbajú teraz už ani potraviny. No a Ďalej dochádza k deformovaniu krátkodobých cien, e, teda e, rozdielu medzi hotovostnými cenami a futuritnými cenami. No a e, ďalej sa objavuje čoraz vo väčšej, v čoraz väčšej miere hedging, teda ochrana farmárov pred budúcimi stratami a tým, že táto oblasť je taká populárna, sa zvyšuje cena tohto hedgingu. Takže ak by som mohol apelovať na jednu vec, tak by bolo dobré podporovať eh, také trhové nástroje, aby rozvojové krajiny dokázali lepšie zvládať riziko. Tieto nástroje jednoducho nikdy nebudú eh, funkčné a nikdy nebudú dostatočne lacné, pokiaľ to riziko bude príliš veľké. Takže znižovanie rizika je skutočne prvým krokom predtým, než vôbec môžeme začať uvažovať o používaní trhových nástrojov v rozvojových krajinách. No a mm, ja by som teraz chcel uzavrieť E, svoje vystúpenie akýmsi apelom zo strany Oxfamu. Oxfam sa snaží zabezpečiť lepšiu budúcnosť, budúcnosť, budúcnosť pre všetkých. Teda my chceme, aby táto planéta dokázala vyprodukovať dosť potravín pre všetkých svojich obyvateľov a e, ako povedal pán um, Nadu, malí farmári, malí polnospodári v, rozvoj, v rozvojových krajinách musia mať možnosti vyprodukovať dosť potravín pre všetkých obyvateľov vo svojej komunite. E, ďalej, Mali by sme pozornejšie sledovať e, správanie sa veľkých aktérov na finančných trhoch, pretože niekoľko drobných opatrení dokáže e, situáciu upokojiť a ovplyvniť, pokiaľ e, ich pokiaľ ich budú vykonávať konzistentne všetci veľkí aktéry, alebo aspoň väčšina veľkých aktérov. No a ďalej je veľmi dôležité informovanie o situácii prostredníctvom správ. Ďalším odporúčaním z našej strany je je presunúť mimoburzové obchody s derivátmi do sféry kontrolovanej alebo regulovanej, teda regulovaných burzových obchodov a um, ďalšie možnosti, ktoré možno zvážiť, sú cenové limity, e, potláčanie e, špekulácie na trhoch, obmedzovanie množstva obchodov a veľmi, veľmi škodlivých postup, ako je napríklad pasívna špekulácia a vysok, vysokofrekvenčné alebo veľmi časté obchodovanie. No a pred diskusiou by som ešte chcel položiť pár otázok. E, splní Európska únia svoj záväzok? My e, sme napravať, že e, reforma Wall Streetu z, z pier z amerických senátorov Dodá Franka z roku 2010 vykonala potrebné kroky. No a my teraz očakávame, čo urobí Európska únia a dúfame, že prezident Sarkozy E, ktorý prislúbil potlačenie e, komoditnej špekulácie a povedal, že to bude jedna z veľkých tém G20, splní tento svoj prísľub. No a momentálne sa sú ministri financí v Luxembursku, e, teda zo skupiny G20, kde hovoria o určitom kompromise regulácie finančných trhov v Európskej únii. Čiže jedna z E, jedna z hlavných priorít je tieto e, mimoburzové deriváty OPEKu dostať na trhy, e, dostať do regulovaného prostredia. No a veľmi dôležitou úlohou je revidovanie smernice o finančných trhoch a ide v podstate o to, aby sme potlačili volatilitu cien potravín, ktorá má skutočne veľmi negatívny dopad na milióny ľudí v rozvojových krajinách celého sveta. Ďakujem veľmi pekne. Teraz otváram diskusiu a Dávam ako prvej slovo pani Kela. Um, Ďakujem veľmi pekne za uh, veľmi zaujímavé prezentácie. Na nešťastie my budeme musieť čoskoro odísť, pretože máme hlasovanie na ostatných výboroch, uh, ktorých sme členmi, ale rado by som sa vyjadrila v diskusii najmä k tomu, čo povedal pán Žake. Ak som vás správne pochopila, vážený pán Žake, vy ste hovorila, že uh, my Eh, musíme eh, bojovať proti príliš vysokým cenám potravín zvyšovaním objemu produkcie potravín. Ale ja s vami nesúhlasím. My nemáme problém s produkciou dostatočného množstva potravín. Problém je v distribúcii, v distribučnej sieti a eh, infraštruktúra je síce jedným z problémov, ale to nie je jediný problém. Distribúcia závisí aj od príjmov. Ak totiž produkcia stúpa, ak ceny sú vysoké, aj tak si, to, aj tak si tie potraviny nekúpite. Čiže my musíme e, bojovať proti e, chudobe, ak chceme, um, ak chceme zabezpečiť, aby ľudia na celom svete mali čo jesť. Takže boj proti chudobe je to najdôležitejšie. No a ja si myslím, že špekulácia je minimálne súčasťou problému. Vy ste hovorili, že áno, ľudia vždy v histórii špekulovali, je to jednoducho súčasťou ľudského ducha, ale myslím si, že e, trh s potravinami bol e, troška iný. Farmári v minulosti špekulovali, ale takým spôsobom, aby sa ochránili pred povedzme výkyvmi počasia a sezónnymi záležitostiami súvisiacimi s polnohospodárstvom, ale v súčasnosti tá špekulácia prebieha na úplne inej úrovni. Sú to jednoducho finančníci a ľudia, ktorí z toho majú nejaký zisk. Takže toto spôsobuje problém, problémy a tu súhlasím s stanoviskom Oxfamu. Ja by som, e, sa veľmi, ja by som veľmi rada počula, ako to vy vidíte, pretože E, toto je len jedna stránka veci špekulácie o financiách, ale aj špekulácia v službách. E, súhlasíte s Oxfamom? Ehm, a ja by som ešte chcela povedať, že podľa môjho názoru špekulácia, aj keď možno je len malou súčasťou problému, sú samozrejme aj iné veľké problémy alebo väčšie problémy, ale je jedna vec, ktorú my by sme mohli urobiť a to pomerne rýchlo. E, objavuje sa jeden problém, ktorý je pomerne umelý. E, distribúcia na veľkých trhoch a e, príjmy Um, jednotlivcov, ktoré zabezpečujú ich dostatočnú kúpyschopnosť. To je jedna vec, ale, ale sú uh, veci, ktoré nesúvisia napríklad s klimatickými zmenami alebo suchami. Um, tá distribúcia, distribúcia to je umelo vytvorený problém. Takže ja sa chcem, ja, ja chcem apelovať na to, aby sme sa sústredili na distribúciu, nielen z hľadiska infraštruktúry, ale aj eh, celkovom princípu fungovania distribúcie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz odovzdávam slovo pánovi Gererovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. V prvom rade by som chcel poďakovať e, našim rečníkom, e, e, pánovi Žaketovi, pánovi Hermanovi. Obidvaja spomenuli vo svojich vstupoch zo skupenia G20 a áno, my skutočne teraz máme príležitosť žiadať troška viac informácií, teda ja by som chcel požiadať konkrétne pána Žaketa, pretože um, bol súčasťou francúzskej skupiny, alebo je francúzsk, e, súčasťou francúzskej skupiny, ktorá bude organizovať e, zasadnutie G20 v Cannes e, na jeseň. Um, my sa domnievame, že rétorika G20 predstavuje veľmi dôležitý bod politického života. Je to akýsi E, motivátor, pretože smeruje diskusiu, smeruje diskurs a takisto zamrania politické aktivity. A preto, e, odkedy sa stretlo to zoskupenie prvýkrát, G20 e, sa snažila v podstate napriek napríklad ekonomické kríze a ostatným problémom rokovať a zameriavať činnosti, ale zostalo to v rovine slovnej. Ehm, teda G20 sa vyjadruje k mnohým veciam, nielen potravinovej dostatočnosti, ale aj k daňovým rajom a e, možnosťam regulácie finančného systému, ktorý e, poškodzuje produktívnu ekonomiku svojou neregulovanosťou. Takže e, toto boli všetko politické impulzy a G20 si zasluhuje vďaku za to, že um, už od prvého zasadnutia G20 um, tie, tieto politické, uh, politické debaty boli veľmi plodné, ale potom sa ich význam oslaboval a uh, Eh, ja by som chcel povedať, alebo teda dúfam, že francúzske predsedníctvo na nasledujúcom zasadnutí G20 bude schopné, bude schopné eh, využiť tú hybnosť, eh, ktorá vlastne v G20 bola v rokoch 2008-2009 počas krízy. Čiže to je jedna stránka veci. G20 by mala viacej konať. No a iste na to budú potrebné dostatočné informácie a správy, ale my dúfame, že zoskupenie G20 sa bude zaoberať rozvojom skutočne do hĺbky a bude to jednou z priorít. Takže ja by som chcel pripomenúť, že e, v organizačnej skupine je aj zástupca e, francúzskej agentúry pre rozvoj. Mňa to teší a ja dúfam, že on tam bude pôsobiť v prospech rozvoja. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostáva slovo pani Cimer vielen, vielen Dank. Äh. Ďakujem pekne. A ja by som sa chcela poďakovať obom rečníkom za to, že nás takto dobre, rozumne uviedli do problematiky. Pre nás, politikov zaoberajúcich sa zvojou pomocou, ten problém niekedy spočíva v tom preniknúť do tých detajlov finančných špekulácií, a mňa vždy veľmi udivovalo to, ako napríklad komisia vždy e, vychádzala tvrdohlavo z toho, že neexistuje nejaký dôkaz e, nevyhnutného vzťahu medzi špekuláciami na trhoch s surovinami a cenovou volatilitou v posledných mesiacoch. Teda, že neexistuje dôkaz ani toho, že takýto vzťah existuje, ani toho, že neexistuje. Ja som vypočula eh, z vašich prejavov to, že takýto dôkaz existuje a že neexistuje nejaký dôvod, eh, prečo nepripustiť, že takýto dôkaz existuje, lebo keď to odmietame, tak to znamená, že nechceme sa zamýšľať nad novými nástrojmi, že nechceme reorganizovať eh, finančné trhy a že vlastne nechceme príjmať žiadne politické opatrenia. Mňa by zaujímalo, a to je moja otázka na oboch rečníkov, aké konkrétne nástroje by si dokázali predstaviť. Hovorilo sa napríklad aj o tom, že krátko, strednodobo by sa mohla položiť otázka e, toho, skrátka tie terminované e, obchody Ehm, nedokážeme odstrániť ani na trhu s komoditami, ale možno by sme mohli zaviesť eh, nejaké cenové koridory, nejaké cenové stropy. Ehm, sú tu takéto návrhy? Je tu ochota, je tu nejaká politická báza na podporu takýchto návrhov, aby sme naozaj dokázali veci zmeniť? aby nedopadli tie rokovania e, blokádov. Vieme, že po roku 2008 sa diskutovalo o rovnakých modalitách, prebiehali tie isté procesy a neviedlo to celé k ničomu, upokojilo sa to bez zmien a my teraz e, vlastne krátko na to znova sa nachádzame v situácii, kedy máme dočinenia s miliardou hľadujúcich keď sa tá kríza prekoná, tak e, hrozí to, že sa znova nič neudeje, že sa nič nezmení. Takže čo by sme mohli urobiť, ako to vyzerá s politickou vôľou, e, dá sa nejako vplývať a aké nové nástroje, ako by sa tieto mohli odprezentovať na verejnosti, tak aby vznikol tlak, aby bolo naozaj tá potreba konať citeľná. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur... Ďakujem pekne, pán Toer, teraz. Prepašte, pani Mikrofón. Mikro. Ringrazio, dicevo, relatori eh, Jacques Herman che hanno... Ďakujem veľmi pekne obom rečníkom za naozaj zaujímavú analýzu problematiky. Rada by som sa venovala jednému aspektu, ktorý už načetla aj pani Cimer. My, ako parlament, ako legislatívny orgán, chceme mať určité nástroje. A myslím, že tá vaša analýza naozaj bola vynikajúca. Myslím, že vy by ste nám mohli poradiť, aké normatívne nástroje by sme mohli použiť Ehm, tak aby boli naozaj účinné. Ja si myslím, že z toho, čo povedali odborníci, vyplýva, že trh potrebuje takéto nástroje, pretože mnohí špekulanti skrátka využívajú ten regulačný rámec, e, sú tak na jeho okraji, hľadajú tie medzery, možno niekedy dokonca tie hranice aj prekračujú. Takže ako to celé upraviť tak, aby sme sa vyhli takýmto špekuláciám. Boli tu zriadené určité opatrenia na ochranu pred určitými rizikami v reálnom hospodárstve, však došlo k zneužitiu týchto nástrojov zo strany tretích osôb. Takže tie stanovené ciele sa dosiahnuť nepodarilo. Takže v tomto zmysle moja otázka na obe osoby. A ešte raz zdôrazňujem, že my ako parlament nemôžeme dopustiť to, aby to riziko ako také sa stalo cieľom. Cieľ takýto cieľ by mal negatívne, negatívne dopady a preto musíme zasiahnuť, musíme prijať potrebné opatrenia, zaviesť potrebné pravidlá. Takže um, moja otázka na vás, aké nástroje prijať tak, aby to bolo účinnejšie. Ďakujem. Pán Návaro, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som rád povedal to, že tá analytická práca, ktorú odviedol systém OSN pod vedením FAO a OECD pre G20, pokiaľ ide o volatilitu cien potravín. Tam sme dospeli k záverom, že je zrejmé, že správanie špekulátorov zhoršuje pohyby cien potravín, teda podľa nás ide o veľmi dôležitú vec. Tiež sme sa tam vyjadrili k nástrojom, ktoré by sa mohli využiť. Ja sa teším, že legislátori vyjadrujú ochotu konať. Ja by som identifikoval tri typy, ktoré by mohli takúto legislatívu urýchliť. Takže po prvé, čo sa udeje na pôde G20 v Cannes. Po druhé, čo by sa mohlo udiať, pokiaľ ide o výbor pre potravinovú bezpečnosť v Ríme v polovici oktobra. Tam sa bude hovoriť o potravinovej bezpečnosti. A je dôležité, aby sa dostalo politického záujmu e, tomuto stretnutiu v Ríme. A po tretie, je tu rezolúcia, ktorú pripravuje valné zhromaždenie OSN Dominikánska republika, e, pod jej záštitou sa to deje, tam ide tiež o, potra- o volatilitu potravinových cien, aj tam e, teda by mohli pri, z toho vzniť určité, určité podnety, ktoré by sa potom mohli, e, mohli využiť politike na konkrétne, konkrétne rozhodnutia. Ďakujem pekne. Teraz by som znova dala slovo odborníkom. Ako prvý dostane slovo pán Žake. Prosím, reagujte v zo pár minútach. Ďakujem pekne, pani predsednička. Viacero otázok tu odznelo. Ja súhlasím s mnohým z toho, čo tu odznelo. Rád by som objasnil zo pár bodov pani Keller. Uh, prišla naozaj s veľmi dobrou analýzou toho, že problém, ktorý máme, nespočíva v produkcii, ale v distribúcii. Tiež hovorila, že problém prístupu k potravín eh, je problémom skôr príjmov a nie produkcie. Takže dva prvky. Ja si myslím, že som na úvod povedal, že je naozaj naliehavé pracovať v, oblasti logistiky, v oblasti distribúcie. Uh, ja si myslím, že existuje určité prepojenie, pokiaľ ide o krajiny rozvojové, medzi, potra- medzi produkciou potravín a príjmom. Áno, produkcia tam dochádza k nárastu a myslím si, že menia sa aj um, stravovacie návyky, dochádza k demografickým, e, demografickému rastu, e, takže produkcia a produktivita bude narastať. Ja si myslím, že medzi dvomi názormi nie neexistuje nejaká kontradikcia. Takže na jednej strane stratégia produkcie, dve základné myšlienky, trvalá udržateľnosť, teda ekológia, rešpektovanie prírody, pochopenie dopadov klimatických zmien a potom logistika, teda distribúcia. Pokiaľ ide o špekulácie, ja nie, že by som nesúhlasil s tým, čo tu odznelo, a ja súhlasím aj s odporúčaniami Oxfamu, e, k tomu sa ešte vrátim, pokiaľ ide o e, tú úpravu, ktorú je potrebné prijať. To, čo požaduje Oxfam, je naozaj na mieste. Ale ja som proti diktatúre krátkodobosti. Áno, samozrejme, že máme extrémnu krízu, je tu obrovská volatilita e, cien základných potravín, ale prosím, keď budeme teraz konať, e, tak e, treba aj tú špekuláciu nejakým spôsobom upraviť, e, pretože tá kríza, ktorá je tu teraz, je výsledkom dlhodobého procesu. To je len nejaký vrchol čohosi. Takže áno, je potrebné bojovať proti špekuláciám, ale prosím, neočakávajme od toho dlhodobé riešenie problému, ktorý tu je. Je to potravinová bezpečnosť. Tento problém zasahuje nad rámec špekulácie, nad rámec súčasnej krízy. Takže prosím, neobvinujme jedného jediného vyníka špekulátora. E, toto nám nepomôže vyriešiť e, hladomor na svete, pretože tá kríza e, skrátka nebola spôsobená iba tým. Takže je potrebné tie trhy upraviť. Ja si myslím, že sú tu dve také možné smerovania. Poprvé, myšlienka certifikácie, tak aby na trhu mohli pôsobiť iba certifikovaní aktéry a tieto certifikáty by dávali e, nezávislé e, subjekty na základe kritérií tak aby sa na trh dostávali také osoby, ktoré nemajú nič dočinenia s e, polnohospodárstvom, s potravinárstvom a po druhé vytvorenie určitých limitov. Otázka pána Gerera úlohám G20. Ja osobne si myslím, že krajiny, ktoré sú veľmi dôležité, musia prijať určité spoločné stanovisko, také, ktoré vniesie dynamiku do činov. Ja si myslím, že G20 nemá samotné konať. Toto je veľmi zložité. Zástupcovia G20 e, nemôžu takto konať, pretože e, nede len o nich ide, ale občiansk- ide o občianskú spoločnosť, o parlamenty, o e, súkromných aktérov, takže oni priamo konať nemôžu, ale myslím si, že keby sme mali nejakú spoločnú víziu, nejaké spoločné stanovisko, tzv. leadership, tak by sa veci mohli pohnúť vpred. Vždy je jednoduchšie e, sa zhodnúť medzi sebou, povedať, e, čo je potrebné robiť, než e, spoločne zamyslieť nad tým, prečo sa to ešte neudialo, prečo to k tomu ešte nedošlo. Pochopiť tie, tie dôvody, toto je kľúč k zlepšeniu veci. Áno, sú tu rôzne odporúčania, ale kým sa to nepretaví do reality, tak to neslúži na nič. Ja si myslím, že to otázkou sa, sa je potrebné zaoberať. Odporúčaní je veľa dobrých, ale nerealizujú sa. Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, e, tam som optimista, pretože ja osobne nie som účastníkom týchto rokovaní. Tie rokovania G20 e, prebiehajú mimo mňa, ale ja osobne vidím tú zložitosť e, teda aby vôbec diskusia začala, aby sa dopracovalo k spoločnému stanovisku. to je naozaj obrovský kus práce, pretože viete, že tie východiskové pozície, tie ideológie sú veľmi odlišné. Takže dospieť k nejakej, nejakému spoločnému vyhláseniu s naozaj e, predmetným obsahom, to by bolo naozaj obrovský úspech. A ešte na záver, to, čo povedala pani Toja, Ja súhlasím s vami, že to riziko sa nemôže stať ako také cieľom. Rozvojová politika musí vychádzať z pochopenia zraniteľnosti rozvojových krajín, aktérov v týchto krajinách a to už by bol obrovský pokrok. V minulosti sa tieto krajiny zadlžovali, neuvedomovali sme si ich zraniteľnosť. Štúdie na pôde EFD poukazujú na to, že veľká časť tej dlhovej krízy súvisí s vulnerabilitou, zraniteľnosť zraniteľnosťou týchto krajín, vystavenosťou vonkajším šokom. Zlá správa veci verejných je tiež súčasťou toho problému, ale tá zraniteľnosť je tým najhlavnejším problémom. Takže v tomto duchu si myslím, myslím, je potrebné analýzovať a riadiť rizika. Toto by bol naozaj dobré smerovanie. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Herman na 5 minút. Ďakujem, pani predsednička. Áno, stručne by som zareagoval na to, čo povedali pani Cimer a pani Toja. Uh, na úvod chcem povedať, že Oxfam je za komplexný prístup. Myslím si, že dnes ráno to tu bolo veľmi dobre e, vysvetlené a boj proti špekulácii je iba súčasťou tohto komplexného prístupu. Ale neexistuje žiaden argument, e, prečo by sme sa nemali zaobrať problémom špekulácií, pokiaľ ide o tú politickú vôľu, pokiaľ ide o tie opatrenia, ktoré máme pred sebou. Nož, transparentnosť, pani Cimer Včera sme mali pocit, že veci budú rýchlo napredovať e, na úrovni EÚ, ale jedna z delegácií sa obrátila proti e, kompromisu, vedela proti o kompromisu, pokiaľ ide o e, reguláciu malo by to sa vyvíjať, sú tu určité výnimky, pokiaľ ide o dôchodkové fondy a tak ďalej. A takéto nariadenie by bolo veľmi prínosné, pokiaľ ide o transparentnosť, pokiaľ ide aj o mimoburzové obchody. Regulácia trhov, zlepšenie regulácie, toto je možno ešte zložitejšie. Komisia chce urobiť revíziu smernice. Už sa to odklada relatívne dlho a bolo by dobré, keby výbor DV možno sa vyjadril k návrhu tejto revízie, keď ho komisia predloží. Myslím si, že v minulosti e, sa to tak nedialo, ale myslím si, že vychádzajúc zo súčasnej situácie by bolo dobre, keby sa aj výbor DV k tomu vyjadril. Takže čo my považujeme za dôležité, čo by sa malo objaviť v návrhoch komisie? nie sme si istí, či to tam bude alebo nie. Pán Barnier hovoril o tých eh, limitoch na jednotlivé pozície. Pán Barnier teda spomínal, neviem, či ešte stále je to v hre. A on navrhoval um, managed position limits a my sme chceli uh, také limity, ktoré budú ex ante. V prípade toho, čo navrhuje pán Barnier, by tie trhy a národné orgány niesli hlavnú zodpovednosť. E, obchodnú, obchodné mm, platformy e, by sa zapájali ad hoc, by intervenovali v prípade obrovských, obrovských e, špekulácií. A je tu naozaj veľký potenciál konfliktu záujmov, pokiaľ ide o tie obchodné platformy. Tiež je tu konkurencia medzi národnými regulátormi, ktorá zohráva svoju úlohu. Takže my si myslíme, že by tie limity mali byť stanovené ex ante, tak aby to boli rovnaké podmienky pre všetkých. A toto by e, sa malo stanoviť buď to v smernici, alebo možno ešte lepšie v nariadení pokiaľ ide o potravinové komodity, pretože potravina e, to nie je len nejaký tovar alebo nejaké aktívum ako iné pretože špekulanti považujú, považujú eh, skrátka potraviny za bežný tovar, um, spôsobujú cenovú volatilitu a tak ďalej. Ja si myslím, že parlament, komisia, vlády by mali potravinové komodity vnímať eh, osobitne ako súčasť základných ľudských práv, preto je potrebný obozretný prístup a naozaj prísne opatrenia. Hovorilo sa aj o cenových limitoch, aj toto je sporné. Uh, my si myslíme, že by mali byť stanovené určité limity, tak by dochádzalo k nadmernej fluktuácii cien e, v rámci toho istého dňa. Myslíme si, že e, sú tu určité typy špekulácie, e, dopyt, ponuka, niektoré formy by mali byť zakázané. Ja som hovorila o high frequency trading, Niektoré e, fondy Exchange Traded Funds e, sú teda v súvislosti problematické. Ja si myslím, že e, pôsobnosť tohto nariadenia je veľmi dôležitá, pretože sú tu veľké výnimky pre určitých aktérov, pokiaľ ide o ustanovenia o transparentnosti. A pokiaľ ide o limity, myslím, že to výnimky mnohé z nich nie sú opodstatnené, že sú výsledkom lobby zo strany skupín, a myslíme si, že tieto výnimky by mali byť obmedzené na určité veľmi malé skupiny. Napríklad obchodníci s komoditami by nemali mať výnimky pre ich e, finančné e, pobočky alebo cerské spoločnosti. Toľko teda z mojej strany. Dúfam, že som to povedal dostatočne jasne. Áno, ďakujeme všetkým. A toto je koniec nášho druhého kola. A teraz pokračujeme tretím. Tam ide o investície a o land grabbing, zaberanie pôdy. Takže druhá téma nášho prvého panelu veľké investície do polnospodárskej pôdy v rozvojových krajinách. Podľa určitých analýstov e, tieto investície by mohli byť prínosné pre investorov aj pre e, miestnú populáciu, ale e, realita to nedokazuje. Organizácia občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, hnutia polnohospodárov a tak ďalej hovoria o množstve negatívnych dopadov, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, životné prostredie aj ľudské práva. Miestne spoločenstva a autochtónne populácie nemajú prístup k pôde, ktorú využívali po celé generácie, pretože chýbajú vlastnícke práva v rozvojových krajinách, nie sú teda náležite upravené. Ja sama som to videla, keď som bola v Mali, v Senegale, v Etiópii a v ďalších eh, afrických krajinách. Tieto negatívne dopady si uvedomujú medzinárodné organizácie a regionálne a začali s iniciatívami na úpravu tejto oblasti, teda zaberania pôdy vo veľkom objeme je potrebné prijať určité opatrenia, tak aby tieto medzinárodné investície boli v súlade s ľudskými právami, s doložateľným rozvojom a s právom na seba určenie. Takže by som tu rada uvítala troch odborníkov. Jej excelencia pani Brav Ernest ktorá je veľvyslankyňou Malavy v Bruseli a pracovala, pracovala aj v komisii Africkej únie pre plnohospodárstvo pracovala aj vo eh, FAO. Ďalej tu máme Lorenca Kotulu ktorý je výskumníkom na Medzinárodnom inštitúte pre životné prostredie a rozvoj vo Veľkej Británii. On e, pôsobil pre FIDA a FAON pri príprave štúdií. A potom máme ešte Angusa Selbyho, ktorý je riaditeľom Altima Partners. A toto je um, spoločnosť, ktorá e, investuje v oblasti polnohospodárstva. Altima Partners podporuje pomospodárskú výrobu na e, nových rozvíjajúcich sa trhoch. Takže by som teraz rada dala slovo pani Disal na 10 minút. Nech sa páči. Merci beaucoup. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pani Jolie. Investície e, do pôry v zahraničí e, to sa stalo veľmi eh, horúcou témou a častokrát je to veľmi kontroverzné. A ja by som v tejto rozprave chcela odovzdať nasledovné posolstvo a síce formou otázky. Robí Afrika nejaké akčné kroky? Aké možnosti eh, chce využívať, aby skutočne si uvedomil, že e, pokiaľ ide o zaberanie pôdy zo strany zahraničných investorov, že je to naozaj vec, ktorá oh-, ohrozuje potravinovú bezpečnosť svojich vlastných ľudí. Prezident Malawi, e, pokiaľ išlo o predsedníctvo Africkej únie, povedal nasledovnú vec – o 5 rokov, čo znamená vlastne v roku 2015 nejaké dieťa v Afrike by nemalo zomrieť od hladu alebo e, zlej výživy alebo e, Boh chráň e, kvôli tomu, že má prázdny žalúdok. A toto je vlastne posolstvo, ktoré sme počuli z úst mnohých rečníkov dnes do poludnia. Summit štá, hlav štátov počiarkoval dôležitosť potravinovej bezpečnosti e, v rámci komplexného afrického programu Kadiva. Ale takisto sa dohodli na jednom akčnom kroku, a síce, že Afrika sa má stať potravinovým košom sveta. Ale na to, aby sa toto stalo, je potrebné urobiť obrovské investície do polnohospodárstva. A to je a aj v deklarácii z Maputo pretože e, africké štáty by mali aspoň 10 svojich zdrojov naozaj pripísať polnohospodárstvo. To je kľúčový faktor, o ktorom teraz e, diskutujeme. Pôda, pôda a investície do pôdy. Prečo? V tomto konkrétnom čase skutočne sa zvyšuje tento apetít investovať a e, nejakým spôsobom sa stať vlastníkom pôdy v Afrike prečo sa e, takéto investície do pôdy v Afrike e, vlastne robia a či to bude viesť k tomu, že by žiadne dieťa v roku 2015 naozaj nezomrelo od e, nedostatočnej výživy, od hladu a tak ďalej, od kvôli tomu, že má prázdny žalúdok. Budeme mať naozaj Afriku, ktorá bude potravinovým košom sveta. Nasledovné faktory, e, nepôjdem samozrejme, nebudem zabiehať do detailov, pretože moji kolegovia, pán Selbia, Kotula sa budú samozrejme týmto zaoberať, ale chcela by som počiarknúť to, že je skutočne pravdou, že v Afrike existuje trend e, zvyšovania investícií do pôdy a ide o stále e, zvyšujúce sa výmery pôdy, do ktorých sa investuje. FAO a ďalšie organizácie odhadujú, že je to približne 2,5 milióna hektárov, ktorí v podstate už platia zahraničným investorom len v piatich krajinách napríklad Afriky. A to je len náznak toho, čo sa deje. Of foreign investment are going to uh, Africa ale nejde to len o investície, ide to aj o domáce investície. Domáce investície zo strany domácich investorov. A prečo vlastne k tomuto prichádza? Znovu, môžem to klasifikovať e, z dvoch dôvodov. V prvom rade je to tlak zo strany dopytu a tlak zo strany ponuky. Samozrejme, že pán Kotula asi bude o tomto hovoriť. Pokiaľ ide o konsenzus v nadväznosti na potravinovú bezpečnosť, hlavne tie krajiny, ktoré majú veľké požiadavky v nadväznosti na potraviny eh, kvôli udalostiam, ktoré, e, ku ktorým prišlo v roku 2008, to znamená mimoriadne zvýšenie cien a tak ďalej. A oni by radšej v podstate na to, aby sa vlastne spoliehali na e, dovážané komodity, chceli v podstate e, priamo v Afrike si prenajať alebo kúpiť pôdu, aby tam mohli vlastne patričnú produkciu dopestovať. A potom samozrejme sú to biopalíva. To je veľmi dobre známe. Ako dnes do obedu bolo toto vysvetlené, chcela by som samozrejme e, niečo k tomuto povedať v nadväznosti na isté cieľy, ale ktoré si e, stanovila Európska únia, pokiaľ ide o biopalíva, pokiaľ ide o dopyt a tak ďalej. A samozrejme aj isté finančné motivácie, e, to znamená, že cena biopalív a tak ďalej Tá cena je dosť vysoká. Biopalivá sa stávajú o, eh, lacnejšími ako klasické paliva a samozrejme e, pôda, do ktorej sa investície kvôli mnohých takýchto vecí, kvôli mnohým takýmto veciam, samozrejme, že tá cena je veľkou motiváciou, je to ľahšie, bezpečnejšie investovať priamo do pôdy. A potom je tam samozrejme, že aj tlak zo strany ponuky. Ide tam o zvýšené makroekonomické výhody, ak budeme investovať do polnohospodárstva, tak to skutočne bude viesť eh, k vyššiemu HDP. Napríklad v Malavi to bolo skutočne eh, hnacou silou ekonomiky eh, bolo pôdohospodárstvo. Ale samozrejme, že tam išlo o malé investície, nie o investície vo veľkom rozsahu. Ale samozrejme, že aj vlády častokrát k tomuto nabádajú mnohí títo e, malí polnohospodári e, by mali pomáhať v tejto potravinovej bezpečnosti. Oni by mohli byť v podstate istou odpoveďou, pretože e, je tu o zelené polnohospodárstvo a tak ďalej. A nakoniec um, verejná politika, isté zdôvodnenie toho, pretože v Afrike len 5 5 zdrojov sa vlastne teraz pripisuje do, na polnohospodárstvo. A v niektorých krajinách je to, sú to len 3%, ale pritom samozrejme potrebujeme e, potravinové zdroje, takže e, potom sa tieto krajiny musia naozaj spoliehať na dovoz. A je to obrovské riziko. A medzi takéto rizika samozrejme patrí aj to, že je uh, tam nevyváženosť v nadväznosti takéto malé komunity. Niekedy sú tieto obchody nedostatočne transparentní, sú to obmedzené uh, právne uh, postupy a, a ochrana. A samozrejme, že keď berieme do úvahy vlastne blahobyt takýchto komunít, nie je to pre ne prospešné. Čo robí Afrika? Jeden veľmi dôležitý krok, ktorý by som chcela počiarkniť Existujú isté usmernenia a istý rámec, ktorý prijal Africký samet v roku 2010 a ku ktorému sa dospelo po piatich, respektíve desiatich rokoch konzultácií a chceme zabezpečiť, aby všetci aktéry boli zapojení vo všetkých piatich eh, rohoch tak povediať, z e, Afriky. A toto bolo prijaté a implementuje sa to. Pokiaľ ide o Úniu afrických štátov, e, uvedomuje si táto únia, že ide o zvyšovanie investícií do pôry. A teraz základná otázka znie, či je možné vyhovieť e, takémuto dopytu e, po pôde zo strany zahraničných investorov a pritom e, chrániť aj práva vlastnej komunity, ktorá obrába pôdu. Africká únia a um, Africká banka pre rozvoj, ktoré sú konzorciom v nadväznosti na túto iniciatívu, uh, zorganizovali fórum na vysokej úrovni, ktoré sa konalo v Nairobi. Boli to polnohospodársky ministri, experti na polnohospodárstvo z Afriky, boli to naozaj prominentné osoby, ktoré sa e, zúčastnili tohto fóra aj e, zástupcovia občianských spoločností, ženských organizácií, súkromného sektoru a tak ďalej. A tento rámec vyvážený, ktorý naozaj berie do úvahy investície v nadväznosti na produktivitu v polnohospodárstve, ale súčasne sa snaží chrániť eh, blahobyt týchto malých komunít. Eh, to všetko berieme do úvahy v nadväznosti na potravinovú bezpečnosť. Záverom, my samozrejme vítame toto uznesenie EÚ. Je tam samozrejme veľmi veľa otázok, ktoré, s ktorými súhlasíme, ale chceli by sme vyzvať EÚ, aby silne podporovala ten tento rámec a tieto usmernenia, ktoré platia v Afrike, ktoré boli prijaté na africkom e, samite. A dovolte mi, aby som k tomu pridala, že dúfame, že toto skutočne otvorí dvere tomu, o čom hovoril prezident Malawi, že žiadne dieťa v Afrike by nemalo zomrieť od hladu alebo kvôli tomu, že má prázdny žalúdok alebo že nedostáva dostatočnú výživu. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Je donne la parole à monsieur Cotula pour 10 minutes. Merci. Uh, first I like to thank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 pokiaľ ide o... Samozrejme, že e, je potrebné spoliehať sa na príjmy, ktoré boli slúbené. Samozrejme, že investície e, by mali byť štrukturované a ustavične stále viac e, získavame také skúsenosti ako nielen my, ale aj také organizácie ako je FAO a iné organizácie, čo vlastne sa bude diať v budúcnosti Veľmi dôležité je, že v tých krajinách, ktoré ich sa to priamo týka, to sú krajiny, ktoré by mali v tejto oblasti viesť. Naozaj by to mala byť otvorená diskusia, a taká, akú máme tu dnes, by sa mala diať aj v tých krajinách, kde sa vlastne získavajú veľmi veľké plochy pôdy. A takéto polnohospodárske organizácie, organizácie polnohospodárov by mali eh, mať patričné slovo ale v Mali napríklad, v Malavi a tak ďalej, mnohí sú veľmi aktívni, pokiaľ ide o túto tému investícií. Čiže oni by mali viesť túto diskusiu. A sú samozrejme aj iné veci, ktoré sú mimoriadne dôležité. Sú isté usmernenia, ktoré vypracovala FAO v nadväznosti na e, riadenie a vedenie, pokiaľ ide o pôdu. A samozrejme, že sú ďalšie veci, ktoré sa diskutujú Um, samozrejme, že je, by to mali byť rozumné investície do pôdy. Samozrejme, že tieto krajiny by mali vlastne vypracovať isté usmernenia a, a v konečnom dôsledku táto práca by mala naozaj zohľadňovať isté výzvy na miestnej úrovni, ale aj na um, medzinárodnej úrovni. Ide tam o to, že by malo byť e, mali by byť tieto organizácie e, schopné skladať účty, e, malo by to byť transparentné a tak ďalej. A v konečnom dôsledku by sme mali e, zabezpečiť, že tie požadované kapacity tam budú, že miestni farmári budú mať e, hlas, budú mať, môcť hovoriť do týchto vecí. E, organizácie takýchto farmárov by mali takisto sa k tomuto vyjadrovať a vláda samotná by mala mať kapacitu to riadiť takým spôsobom, aby zmaximalizovala výhody pre hostiteľskú krajinu. A záberom. Je to skutočne oblasť, v ktorej Ehm, vlastne eh, sa veci eh, viac menej riadia eh, široko prijatými predpokladmi, respektíve dohadmi. Ale samozrejme, že je potrebné, aby sme mali patričné dôkazy, ktoré potvrdia tieto dohady a naozaj by sme mali vedieť, čo sa naozaj deje aké mechanizmy by sme mohli vypracovať, aby sme vlastne istým spôsobom investovali do zmeny štruktúr a tak ďalej. Mala by to byť informovaná diskusia a posilnenie kapacít v takýchto krajinách, kde sa vlastne, e, kde prichádza k takýmto investíciám do pôdy. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsedajúca. Teraz by som chcela dať slovo pánovi Selbimu 10 minút. Uh, good morning. Um, thank you, Madam Chairman, thank you. The... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj tomuto celému výboru za to, že som dostal príležitosť um, prispieť svojim pohľadom na túto diskusiu zo strany súkromného sektora. Chcel by som hneď na začiatku veľmi stručne uh, zareagovať na E, vašu správu aj uznesenie. Podľa môjho názoru ide o veľmi e, teda tieto dokumenty sú zamerané na veľmi malého polnohospodára a až by som povedal, že sú poškodzovaní tí väčší aktéry na trhu ehm, a tak, tzv. mekká podpora rozvoja sa preferuje ehm, v neprospech e, reálnejšej podpory a podľa môjho názoru Mm, celá podpora sa smeruje na verejný sektor a troška sa zanedbáva sektor súkromný. Mm, ale popri tomto všetkom podporujem e, tento prístup zameraný na malého aktéra, mekú podporu a verejný sektor. Len si nemyslím, že by sme mali, e, že by sme mali zanedbávať e, veľkých aktérov priamu podporu a súkromný sektor. A e, chcem sa popri tomto všetkom s vami podeliť o niekoľko svojich e, názorov a pohľadov. V prvom rade si myslím, že by sme si mali robiť troška obavy o e, makroobraz polnohospodárstve, o rovnováhu dopytu a ponuky. Um, ale nemyslím si, že je dôvod na nejakú paniku, pretože existujú pragmatické riešenia tohto problému, tejto situácie, jeden prístup, tak, tzv multiliekový prístup, že budeme podporovať aj malých polnospodárov, aj veľkých polnospodárov, že budeme um, presadzovať uh, hmotné um, teda, um, iniciatívy pomoci, ktorá prináša reálny význam, nielen tie iniciatívy zamerané na mekú podporu. A že budeme podporovať obe stránky, teda aj verejný a súkromný sektor. No a ja si myslím, že a tieto alternatívy v súčasnosti existujú a ja si myslím, že tá súčasná demonizácia um, veľkoobjemového polnohospodárstva dosiahla takú mieru, že je až e, nekonštruktívna. Teda tá myšlienka, ktorá sa momentálne presadzuje, malé je dobré, veľké je zlé, um, veľmi nenapomáha riešeniu. Ja si myslím, že e, jednostranné presadzovanie malosti je možno naivné, ale určite nebezpečné. No a ja by som chcel objasniť, čo vlastne robíme my. Ja pracujem pre um, súkromný investičný fond, ktorý investuje do polnospodárstva už nejakých 6-7 uh, rokov. My investujeme v štyr, na štyroch rôznych kontinentoch a uh, náš predpoklad je taký, že problémom nie je nedostatok prírodných zdrojov, teda Momentálne e, sa presadzuje myšlienka, o ktorej hovoril už Maltus, že produkcia potravín bude zaostávať za e, rastom populácie. U nás e, to nie je tento problém. Od zelenej revolúcie došlo k štyrom veľkým rastovým trhom a um, polnohospodárstvo um, bolo následne uvrhnuté do krízy. Um, rôzne zákony a um, kroky západného sveta, teda Európy a USA, e, izolovali e, polnohospodárov v tretich krajinách. Takže podľa nás náš, náš investičný predpoklad je taký, že my chceme hľadať e, na svete v každom regióne manažerské týmy, ktoré spravujú polnohospodárske podniky a potom im poskytnúť nielen kapitál, ale aj podnikové štruktúry, nástroje na zvládanie rizika aby mohli uplatniť eh, svoj potenciál, pretože eh, tieto týmy majú určité skúsenosti a každý, kto to eh, zažil, tak vie, že je veľký rozdiel medzi produktivitou najlepších hm, polnohospodárov a tých priemerných polnohospodárov. Polnohospodárstvo je aj vedou, aj umením zároveň. A ja e, by som povedal, že naša investičná stratégia preto sa zameriava najmä na ľudí, až e, sekundárne na aktíva. My e, investujeme, alebo máme zainvestované do miliónov hektárov na celom svete, ale vlastníme priamo len menej ako 20 týchto pozemkov. Väčšina pozemkov sú v strednodobom prenajme a môžem vás ubezpečiť, že um, tieto že, že tento prenájom prináša, prináša prínos miestnym vládam a e, miestnym farmárom. Každý dolár, čo dáme do pôdy, e, pravdepodobne je sprevádzaný 3-4 dolármi investícií do ľudí, do pracovného kapitálu, ktorý e, sa reálne premieta do vyprodukovaných potravín každý rok. No a um, počas nášho fungovania sme nevykorenili ani jedného polnohospodára. možno v súčasnosti zamestnávame nejakých 3-4 tisíc ľudí, ktorí, z ktorých 9, 90% sú novo vytvorené pracovné miesta, asi 10% sú tzv. zdedené miesta, ktoré sme prevzali so svojimi investícia, investíciami. A spolupracujeme s mnohými subdodávateľmi, takže my e, máme vplyv, pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest a, e, a podnikateľský rozvoj ako taký v miestach, kde pôsobíme. E, pokiaľ ide o naše investície v Afrike, my sme e, ne, nenakúpili 200 tisíc hektárov ako e, každá druhá skupina, o ktorej počujete. Nie, kúpili sme asi 5 tisíc hektárov a to veľmi čiastkovo. E, kupovali sme fungujúce farmy, vertikálne sme ich integrovali do spracovateľských reťazcov a snažíme sa uplatňovať stratégiu orientovanú na domáci trh a nie na export. Mm, popri tomto projekte e, sme vyprodukovali e, agro e, schému pre malé podniky a snažíme sa ukázať, že dopad investovania do polnohospodárstva má prínos, je, je pozitívny tak pre tie lokálne komunity, ako aj pre globálnu situáciu. Nebudem hovoriť o povahe alebo teda o tom makropríbehu. Ja si myslím, že každý vie, o pred, predpokladoch e, dopytu e, na nasledujúcich 20-30 rokov, to je skrivka stúpajúca. Pre mňa e, je dôležitejšia tá neistota, ktorá panuje na strane ponuky. My čelíme, a tu nesúhlasím s názorom, ktorý bol vyjadrený predtým, že produkcia nie je podstatná alebo nie je problémom. Ja si myslím, že na strane ponuky čelíme rôznym výzvam a problémom, z ktorých najväčší je nedostatok vody, najmä v oblastiach s vysokým zaludnením a vysokou hustotou zaludnenia, najmä v juhovýchodnej Ázii a v Číne. A tiež sa k tomu pridávajú nepredvídateľné zmeny počasia, kde pozorujeme masívny nárast e, udalostí extrémneho, mm, extrémnych klimatických e, e, udalostí a tiež sa menia politické systémy a obchodné politiky. A všetky tieto neistoty e, sa premietajú do polnospodárstva bez ohľadu na ročné obdobie alebo pestovateľskú sezónu. A my e, sa snažíme e, skúmať základné parametre, ako napríklad výnosnosť a efektívnosť. Druhá možnosť je brániť sa Eh, obhospodarovaním väčšej plochy, eh, ktorá je k dispozícii najmä v Južnej Amerike aj v určitých častiach Afriky, ale je to metóda drahšia a komplikovanejšia. A tretia možnosť je investovať do nových technológií. Mňa sa často pýtajú, ktorá z týchto troch možností by sa eh, mala presadiť. Ja si myslím, že treba podporovať všetky tri. Ak sa máme ehm, postaviť týmto výzvam skutočne úspešne, tak treba kombinovať prístup z rôznych možností. A predtým, než uzavriem toto svoje vystúpenie, rád by som sa podelil určitých, s určitými skúsenosťami z, z terénu. Um, podľa nás um, malé polnohospodárstvo nebude všeliekom uh, pod, eh, na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti budúcnosti. Ide v podstate o to, že každý polnohospodár má určité zdroje, teda infraštruktúru, kapitál, vodu, pôdu a toto všetko skombinuje a vyprodukuje v danom ročnom období e, nejakú plodinu. S touto plodinou ide na trh, pravdepodobne ju musí uskladniť a presunúť na ten trh, čiže uplatňuje sa tam doprava, rôzne infraštruktúrne služby a e, na záver vlastne tie peniaze z predaja použije na ďalšie investície alebo na úhradu úverov. Takže toto je ten, ten kolobeh. No a takto to vyzerá v prípade malého farmára a e, ten jeho kolobeh alebo tento cyklus je ohrozený zo všetkých strán obrovskými rizikami. Tie rizika súvisia na jednej strane s pamätkovými právami, napríklad e, v Južnej Amerike. To je problém, ktorý, ktorému čelí e, každý malý farmár už posledných 40 rokov. E, vlastníctvo pôdy. Po druhé, infraštruktúra e, v Afrike, povedzme, e, pestovateľe trikrát ďalej od potenciálneho trhu než v Južnej Amerike a znamená to, že možnosť toho obhospodarovania pôdy len na vlastnú obživu je veľmi, je veľmi riziková a rôzne systémy, povedzme, dopravy a skladovania, konkrétne v Afrike, sú veľmi drahé a nefungujú ideálne. A veľmi často najvyššie technológie sú zastarané, vychádzajú z koloniálnych systémov, ktoré boli, e, ktoré boli budované pred 40 či 50 rokmi. No a keď sa pozrieme na logistiku a trhy, tak e, povedzme v Afrike je málo skladovacích kapacít, vzdialenosti sú veľké, dopravné možnosti sú obmedzené, e, trhy nefungujú spolahlivo a sú nepredvídateľné a financovanie alebo teda systém financovania je tiež nestabilný. Toto sú, toto sú jednoducho výzvy. To sú výzvy a problémy, s ktorými sa musí boriť každý malý polnohospodár. A ja nehovorím, aby sme to tým pádom úplne uh, zavrhli, ale potrebujeme prístup, ktorý uh, bude riešiť všetky tieto problémy alebo viacero z týchto problémov zároveň. My môžeme podporou uh, na správnych miestach e, zároveň zabezpečiť potravinovú, potravinovú bezpečnosť aj podporiť tých malých pestovateľov. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostáva znovu pani Cimer. Áno, ďakujem všetkým trom referentom za odprezentované príspevky. Myslím si, že sú dobrým východiskom pre diskusiu. Chcem sa poďakovať za to, že pokiaľ ide o skúpovanie, zaberanie pôdy, že ste veľmi jasne zaujali stanoviska. hlavne jedna vec ma zaujala a to, že aj dotovanie a orientácia na 20 percentný podiel biopalív, že toto tiež vedie k tomu, že sa skupujú v, krajine, v rozvojových krajinách e, obrovské plochy. Viem, že Európska únia má stratégiu a mrzí ma, že sme v parlamente nenašli väčšinu preto, aby sme tento cieľ energetické stratégie EÚ zmrazili aby sme povedali, že najskôr musíme urobiť nejaké posúdenie vplyvov predtým, než budeme môcť ďalej pokračovať. To je jedna vec. Ale rada by som sa zamerala na to, čo povedal v poradí posledný ročník. Myslím si, že aj súkromné firmy musia prispieť, môžu a musia prispieť ehm, k reakcii na potravinovú krízu, Väčšina ľudí celosvetovo nehľaduje v mestách. Naopak ide o tých v rozvojových krajinách, ktorí sa snažia ako malí farmári postarať sa o svoje živobytie. Sú to teda tí malí farmári. V rozvojových krajinách v Afrike vychádzame z toho, že asi 90 pracovnej síly žije na vidieku, že tam teda sami hospodária, snažia sa sami si vyprodukovať. A práve títo malí sú vystavení hladu, nie sú schopní vyživiť seba a svoje rodiny. No a keď teraz chceme Eh, vsadiť na veľké podniky, tak to má veľmi málo dočinenia s realitou, lebo tí malí polnohospodári, tí malí farmári, tak som to aspoň zažila ja, eh, to sú väčšinou ženy, ktoré tam s motikou eh, sa snažia na vysušenej pôde niečo ešte dopestovať a oni nemajú žiadnu šancu pôsobiť na trhoch konkurencieschopne, vybudovať si odbytiska a nejako dostať svoje produkty na trh. Toto tie ženy nedokážu z očí v oči dotovaným produktom, ktoré sa dovážajú z EÚ. Nemá šancu ani proti veľkým polnohospodárským koncernom. Takže keď vy hovoríte, aké dlhé sú tie transportné cesty, keď hovoríte o tom, že je tu veľmi málo možností e, dostať, zaviesť na trh, e, uviezť na trh vlastné produkty, e, že spracovanie pokrývkáva. Takže prečo teraz počítať s tými veľkými podnikmi? Prečo nepomôcť radšej tým malým farmárom, aby mohli rozvíjať svoje políčka, aby mohli naozaj hospodáriť? Lebo toto je teda môj názor, mňa by zaujímal váš názor. Teda, aby ste umožnili vytvorenie polnohospodárskeho trhu v týchto krajinách, aby ste chránili tento trh, aby oni naozaj mali možnosť presadiť sa, chrániť sa pred konkurenciou tých veľkých. Takže k tomuto by ma zaujímal váš názor. A ešte k úlohe toho súkromného sektoru. Ja som povedala, že vo všeobecnosti s tým žiaden problém nemám, ale keď to pôjde tak, že napríklad e, VFP máme tu právo na výživu, na primeranú výživu, ak e, on tento Svetový pomský program má, potravný program má fungovať v rámci PPP, tak je podľa mňa viacero vecí potrebné mať na zreteli. Ja si myslím, že OSN nezvláda svoje vlastné financovanie, pretože niektoré členské štáty neplatia svoje príspevky. Eh, ešte aj ešte za Kofiho Anana eh, sa hovorilo o tom, že by sa takéto projekty mali realizovať v rámci verejno-súkromného partnerstva. Ale je potrebné mať určité pravidlá, za akých podmienok sa budú tieto projekty financovať a kam e, to pôjde. Samozrejme, že e, súkromní majú svoje vlastné záujmy, e, keď spolupracujú na svojom potravinovom programe. Oni sa určite nevzdajú zisku, ale podľa mňa je rozhodujúce to, kto rozhodne o tom, kde tie programy sa budú realizovať, v akom objeme a tak ďalej. Ja si myslím, že na to je potrebné vytvoriť jasné, prehľadné pravidlá a potom PPP môže fungovať ale to rozhodovanie o tom, komu, kedy, ako pomôcť, toto myslím, musí byť naďalej eh, v kompetencii medzinárodného spoločenstva. Eh, takže nemôže sa spoločenstvo zbaviť odpovednosti za boj proti hladu a nejako to presunúť na súkromných aktérov. Ďakujem. Merci. Euh, me donne la parole. Ďakujem veľmi pekne. Dám si ešte slovo ja sama. Ja by som chcela položiť otázku pánovi Kotulovi. Vy ste hovorili o tom, že by, že, že, sú, že množstvo európskych e, spoločností funguje na báze určitých kontraktov. Aby som chcela vedieť, kto to sú. E, e, viete nám povedať ich mená, kde sídlia prípadne, alebo či ste mali možnosť preskúmať ich účtovníctva a to, koľko daní napríklad zaplatia v, vo svojich krajinách, kde sídlia. A tiež, či ste zistili aj nejaké pozitíva, teda či niekedy to fungovalo dobre, toto partnerstvo aj pre hostiteľskú krajinu. Toto by som chcela vedieť v prípade týchto kontraktov. A teraz dávam slovo pani Stifler. Merci, madame la présidente. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. A ja sa musím priznať, že som troška prekvapená vystúpeniami, ktoré som si vypočula my sa totiž od rána snažíme e, objasniť to, že e, malým farmárom v rozvojových krajinách chceme dať možnosť fungovať nezávisle od, e, od nejakého dodávateľského reťazca a to zároveň popri rešpektovaní ich kultúry a ich, ich zvyklostí. Teda my nechceme ísť eh, cestou podpory veľkých farmárov. Eh, vy ste totiž povedali, a teraz sa to týka, myslím, posledného rečníka, že eh, mali farmári musia vykonávať veľmi zložité rozhodnutia, nemajú k dispozícii veľa pôdy, ale mám pocit, že, že vy im túto možnosť ani nedávate, pretože E, oni podľa vás by sa asi najlepšie mali stať zamestnancami veľkých firiem a pre nich to, by to bolo najlepšie. Hej, mali by pracovať pre iných. Čiže ak by sme išli podľa tejto vašej logiky, tak e, v budúcnosti e, by rozvojové krajiny v podstate ovládali Európania, Američania alebo Číňania cez svoj kapitál a tieto krajiny už by nemohli robiť vôbec nič sami. Takže buď som to nepochopila, Eh, túto vašu mm, predstavu politiky, alebo, alebo musíme si položiť eh, vážne otázky o tom, či to naozaj je správne. Vaša prezentácia eh, vo mne aspoň vyvoláva určité obavy. A mm, ja by som sa chcela spýtať, podobne ako kolegyňa predo mňou, čo by ste urobili v prípade malých podnikov, malých firiem, ktoré vedú ženy, ktoré skutočne sa snažia a tá, tá ich práca je veľmi tvrdá. Ak ten váš systém je taký efektívny, tak prečo No, čoraz viac a viac detí e, každý deň zomiera od hladu a, e, a nie len deti, ale, aj, ale aj dospelých. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička, pani Toja, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať všetkým rečníkom, um, pretože podľa mňa je veľmi zaujímavé uh, vypočuť si rôzne názory na riešenie týchto víziev, pretože áno, treba zvážiť aj otázku prínosu, ktorý môže znamenať súkromný kapitál, nielen globálne, ale aj lokálne a vo všeobecnosti sa snažíme zabezpečiť podporu um, a rozvíjanie možností v rámci tejto podpory pre malých polnohospodárov. Čiže um, to je jedna stránka veci, ale chcela by, e, chcela by som povedať niečo k jednej veci, ktorú všetci poznáme asi celkom dobre, a to je situácia v teréne. Ja som spolu s pani Žoli organizovala e, niekoľko kongresov, obidve sme Európe, Európanky a my vieme, že my tiež sme spáchali svoje hriechy e, v obchode, možno troška v menšej mierke, ale než iní, ale aj v Európe E, poznáme tento pojem skupovania krajiny e, a zabrania pôdy. A moje skúsenosti e, s vývojom regulačného rámca a legislatívy hovoria, že veľmi často dopady na miestnych polnohospodárov sa líšia v závislosti od toho, v závislosti od toho kto práve v tom regióne vládne. Ak eh, chcete, aby eh, títo ľudia, títo malí polnohospodári mali nejakú rokovaciu váhu, eh, aby sa mohli sami obhajovať alebo chrániť pred záujmami tých veľkých. Teda, iste nepredpokladám, že chcete vylúčiť malých polnohospodárov úplne z miestnej politiky, ale ak chceme, aby mali nejaký hlas, ja som hovorila s rôznymi ľuďmi z tohto prostredia, tak potom veľmi krátkodobé kontrakty E, ktoré sú momentálne s nimi podpisované, im veľmi nepomáhajú. My ako Európania v európskych inštitúciách by sme mali odovzdávať, rozvíjať skúsenosti a zručnosti. Mali by sme v podstate v prvom rade dávať e, ľuďom e, nástroje a schopnosti a zručnosti tak, aby nebolo poškodzované miestne obyvateľstvo a treba nájsť aj nejakú možnosť e, konsolidácie takéhoto referenčného rámca. Teraz v podstate e, hovoríme napríklad aj o rámci, ktorý už existuje na pôde OSN, ale hovorilo sa aj o inom procese v e, Nairobi. Momentálne sa rokuje um, a konštatuje sa, že teda začínajú sa rôzne aktivity rozbiehať, ale podľa parlamentu by určite tieto aktivity mali byť zakotvené v nejakých kontraktoch a mali by mať e, reálny dopad. V Miláne, v Európe, onedlho po Šanghaji bude e, svetová výstava a témou e, bude, alebo sloganom bude potraviny pre planétu, alebo ako nachovať planétu. A ja si myslím, že toto môže byť e, celkom dobré fórum, kde sa môžu e, miestni e, zástupcovia samozpráv stretávať s tými, ktorí by chceli pomôcť rozvinúť polnohospodárstvo v ich oblasti. Takže tie externé faktory môžu pôsobiť aj, aj pozitívne, aj negatívne, o tom som presvedčená. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcela odovzdať slovo um, pánovi Navaro na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. My um, vieme, že v rámci systému OSN existuje niekoľko princípov, na základe ktoré, alebo ktoré musíme rešpektovať. E, musíme rešpektovať to, že polnohospodárstvo je biznis. E, či je to polnohospodárstvo len na vlastnú obživu alebo veľkofarma. My e, nemôžeme zabúdať, že v v tomto podnikaní ide vždy o investíciu súkromnú alebo verejnú, ale e, vlády musia pomáhať e, v tom, aby táto investícia sa oplatila. V niektorých krajinách e, sa vlády snažia zvýšiť podiel súkromných investícií do polnohospodárstva, pretože majú pocit, že takto sa to bude dariť lepšie. Vidíme v prípade rôznych polnohospodárských komodít E, pri obchodovaní komony, vidíme to v, e, v kulároch, vidíme to v Mozambiku, vidíme, že e, sa združujú polnospodárske organizácie do družstiev, aby mohli konkurovať väčším podnikom a vidíme tiež, že vlády poskytujú, alebo teda predstavujú určitú váhu, napríklad v Mozambiku alebo v Tanzánii, vo Vietname je snaha ekologicky a v prospech životného prostredia um, podporovať polnohospodárov. Vidíme to v Afrike a vidíme to aj zo strany mimovládnych organizácií, ako je napríklad Oxfam, ktoré sa zapájajú do týchto partnerstiev a my by sme chceli apelovať na poslancov tu, aby, um, aby sa nespájali zapojenie súkromného sektora do polnohospodárstva s eh, naj, me, najmenej etickými príkladmi zabrania pôdy, eh, ktoré ukazujú, ako sa nerešpektujú práva ľudí, a aby na, namiesto toho vážení poslanci skúmali aj tie pozitíva, kedy napríklad súkromné fondy sa spoja s e, pestovateľmi a chovateľmi a zvyšujú napríklad, alebo zvyšujú, zlepšujú ich možnosť prístupu k základným súrovinám. Merci, uh, monsieur e, Souville. Ďakujem veľmi pekne. Pán Suvil, máte slovo. Merci, merci présidente. Euh, donc je représente le comité économique et social euh, européen Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel povedať e, za e, hospodárske sociálne výbory Európskej únie pár slov. Ja by som chcel povedať, že v prípade polnohospodárstva prístup k strojom je kľúčová otázka, najmä k pôde a k vode. A pokiaľ ide o pôdu, tak u nás na výbore sa viedla širšia diskusia s so zástupcami e, občianskej spoločnosti tak Európy ako aj rozvojových krajín. A keby som mohol zhrnúť naše stanovisko v tejto veci, tak by som povedal, že No, treba e, prioritizovať e, garantovanie majetkových práv súvisiacich s pôdou pre malých polnohospodárov. A to najmä v súvislosti s investičnými projektmi zahraničných investorov. Treba zapojiť do týchto aktivít miestne komunity, drobných polnohospodárov. Tí tam musia byť jednoducho zaangažovaní od začiatku a pritom E, treba samozrejme získať ich súhlas predtým, než e, povolenie na zavratie pôdy alebo vykúpenie pôdy je e, udelené. Ja mám však jednu otázku. Domnievate sa, že transparentná politika v tejto oblasti je možná napriek silným lobistickým tlakom? A ďalšia taká podotázka znie, že iste existujú aj pozitívne príklady iniciatív v tejto oblasti a ja sa chcem spýtať, ako tieto iniciatívy rozšíriť na čo najväčší počet krajín a najmä ako zabezpečiť e, skutočnú participáciu miestnych aktérov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. Pán Sesuko, tiež na dve minúty. Vážená pani predsednička, e, ja by som e, chcel k vystúpeniu pána Žaketa povedať, že je pravdou, že investori na seba berú riziko. Ale kto dnes investuje do polnohospodárstva v Afrike? Sú to práve malí africkí polnohospodári. 85 investícií ide priamo od nás a my znášame celé riziko. A základný princíp, základný princíp súkromných investícií je, že máte na 10 rokov E, bez e, garanciu e, návratnosti, nemusíte platiť dane, vyváža sa produkcia, aby tá, aby, aby tá istota bola ešte väčšia. Teda niektorým investorom dávame možnosť bez daní sa tú svoju investíciu, ale tým, ktorí tvoria masívnu väčšinu investícií teda tým malým polnospodárom takéto možnosti, možnosti za daňové prázdniny nedávame. Ja by som chcel k vášmu návrhu povedať, že nie je mi celkom jasné, ako oddeliť e, špekulatívne chovanie od špekulantov samotných, ale e, treba tiež zdôrazniť e, význam konania štátu a vlády. Ako, ako totiž chápať vládu ktorá vyžaduje, aby obyvateľstvo vykonalo 85 investícií. Um, a dokonca naši malí polnohospodári produkujú bavlnu v takých množstvách, že to môže ohroziť až medzinárodné trhy. Mm, pretože ak chceme tento systém správne riadiť, eh, prečo nemôžeme urobiť ešte viac. Pre nás nie je problémom priťahnuť investície, ktoré skúpia pôdu. Pre nás je e, vytvoriť, pre nás je problémom vytvoriť reálnu politiku organizácie trhu a e, ochrany tohto trhu proti likvidačným e, dovozom. Ja si myslím, že sme sa úplne minuli cieľu Eh, problém eh, nepredstavujú tí malí polnospodári. Tí, tí, tí musia čeliť problému kdekoľvek na svete a Európa eh, sa snaží riešiť problémy malých polnospodárov, aj malých polnospodárov svojou spoločnou polnospodárskou politikou, ale na riešenie nemá k dispozícii externé investície. Ehm, riešením je v tomto prípade politika, ktorá sa snaží identifikovať problémy a potreby napríklad malých polnohospodárov. A ja si myslím, že teraz prebieha diskusia, ktorá sa jednoducho míňa úplne cieľu. Africká únia odviedla vynikajúcu prácu, vypracovali sme um, plán, e, politiku a teraz na medzinárodnej úrovni treba zabezpečiť, e, aby e, bolo rešpektované právo lokálnych komunít vlastniť pôdu. Toto je veľmi dôležité a treba v podstate zabezpečiť, aby ľudia boli zaangažovaní do využívania tej pôdy, aby, aby neboli len akými si vazalmi zahraničného investora, ktorý príde, skúpi pôdu a produkuje ja neviem, kvetiny, ktoré potom exportuje naspäť do svojej krajiny. Toto náš problém nepomôže vyriešiť. My musíme zabezpečiť, aby Afričania produkovali dosť pre seba. Ďakujem veľmi pekne. Pán Pidman, dve minúty. Budem hovoriť po anglicky. Ja si myslím, že e, pri tejto otázke skupovania pôdy e, robíme jednu vec. My kopírujeme a duplikujeme systém, ktorý nefunguje. Ja som videl e, v prezentácii pana, pana Selbyho, čo sa deje. My tam v podstate napcháme viac všelijakej chémie, pesticídov, hnojív a tak ďalej. A ukazuje sa, že um, teda medzinárodné štúdie hovoria, že by sme nemali ísť takýmto spôsobom. Jednoducho sme, uh, nachádzame sa uprostred akési zelenej uh, revolúcie a chceme vyriešiť problémy, ktoré polnohospodárstvo zažívalo v uplynulých desaťročiach. Um, no a ja sa pýtam, prečo znova chceme uplatňovať ten nesprávny model. E, je to krátkodobé zmýšľanie, redukcionistické zmýšľanie. Ja si myslím, že by sme sa mali posunúť ďalej. Ja myslím, že máme znalosti, na to, aby sme veci robili troška ináč a musíme trvať na tom. A ja som toto teraz nepočul, eh, že by to tu odznelo. Um, mali by sme napríklad sa zaoberať vytvorením nového inštitútu na eh, výskum udržateľného polnohospodárstva, teda inštitútu, ktorý by sa snažil rozpracovať nový model, teda je to inštitút, ktorý by povedzme poskytoval eh, vzdelanie pre polnohospodárov. Ak to vedel váš otec, neznamená to, že to budete vedieť aj vy, čiže uh, polnospodár by sa mohol naučiť na tomto inštitúte, ako spravovať tú svoju farmu, ako vôbec pestovať alebo chovať. Pretože, ako to bolo povedané, ehm, polnospodárstvo je v prvom rade podnikateľskou aktivitou. A my musíme zmeniť e, e, systém, akým sa e, svet vyživuje, nielen naje, ale vyživuje. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na veľmi stručnú odpoveď odovstám eh, slovo pánovi Hermanovi. Pani predsednička, ja by som len chcel zareagovať veľmi stručne, pretože pán Navaro e, eh, s, hovoril o Oxfame a je to pravda, Oxfam e, sa e, snaží zaangažovať aj vo vzťahoch so súkromným sektorom, pretože my chceme pomáhať malým polnohospodárom, chceme ich zapájať do, do e, tohto reťazca produkcie a prioritou Oxfamu je iste teda drobné polnohospodárstvo. Ale rád by som povedal, že pred desiatimi dňami Oxfam vydal novú správu, e, ktorá sa týkala zaberania pôdy. Teda ide v podstate o tú, tú, tú novú vlnu zaberania alebo skupovania pôdy. Tá správa je v španielčine, e, španielčine, taliančine a francúzštine. Hovorí sa tam o realite a ako povedal pán Navaro, my sa musíme snažiť spolupracovať so súkromným sektorom, musíme nájsť synergiu, ale zároveň nestrácať zo zreteľa realitu a to, že k tomuto skupovaniu skutočne dochádza. Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte jeden aspekt, o ktorom sa nehovorí, ale ktorý je veľmi dôležitý a to je korupcia a e, slabé inštitúcie. Ja by som chcel povedať, že dochádza k tomu, keď e, nie sú zmluvy vyrokované vyváženým spôsobom. Ale vidím, že ešte sa hlási o slovo rečníčka tu vpredu na jednu minútu. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja som Natalie Lamsford z Oxfam International. Ja by som chcela položiť eh, slovo pánovi Selbimu. My um, chceme zareagovať na eh, to, čo ste povedali vy, že činnosťou Altima Partners nebol žiadny farmár vyhnaný z pody, čo je veľmi pekné, ale naši kolegovia z Oxfamu um, majú informácie, ktoré ten obraz malujú troška iným spôsobom. V Ugande napríklad bol prípad, kde došlo k obrovskému úniku. 20 tisíc ľudí muselo utiecť a e, zo svojej pôdy boli vytlačení zo svojej pôdy a momentálne sa uchádza, teda bojujú o svoje práva na súde. Takže iste práca s malými polnohospodármi je veľmi komplikovaná a komplikuje najviac e, majetkové um, komplikujú najviac maj, majetkové vzťahy k pôde, ako povedal pán Selby. Uh, toto je skutočný problém, takže ja sa chcem spýtať, aké štandardy alebo normy uplatňuje Altima Partners na zabezpečenie toho, že títo malí polnohospodári, uh, ehm, ktorí využívajú polnohospodárstvo na vlastnú obživu, uh, nebudú znevýhodnení alebo vytlačení zo svojej pôdy investíciami vašej firmy. Ďakujem. Monsieur Jacquet, vous avez la parole pour une minute. Pán Šake, máte slovo na jednu minútu. Merci. Je, je voulais euh, d'abord apporter mon... Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel zareagovať na to, čo povedal pán Navaro. Polnohospodárstvo je najdôležitejším súkromným sektorom v rozvíjajúcich sa krajinách si myslíme, že by sme mali podporiť e, aj súkromný sektor a nemali by sme proti, proti sebe stavať veľkých a malých. Ja si myslím, že v tejto diskusii ide o to, aby boli naozaj vytvorené verejné politiky a e, mali by sme prihliadať na to, aby súkromné podniky a súkromné podnikanie e, nepoškodzovalo záujmy ostatných, respektíve záujmy životného prostredia. A to sa týka aj našich vlastných krajín, nielen rozvojových krajín. Tu treba zabezpečiť prepojenie medzi súkromným a verejným a ja si myslím, že toto prepojenie má uh, veľký potenciál. Mali by sme sa určite vyhnúť nejakým výstrokom, ale je potrebné nastaviť správnu verejnú politiku. Ja si myslím, že jeden z problémov, na ktoré sa už dnes upozorňovalo, je vzťah medzi štátom a jeho obyvateľmi. Pretože Eh, tu môže práve dojsť k ohrozeniu um, zo strany súkromného sektora. Ja by som uh, teraz chcela, hovorí predsednička, dať možnosť pánovi Selbimu, aby sa obhájil a aby zareagoval na tie otázky, ktoré mu boli položené. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že prvá vec, ktorú treba na toto povedať, je, že uh, v súlede s tým, čo som chcel zdôrazniť už na začiatku, a síce, že táto diskusia eh, sa stala natoľko polarizovanou, že vždy v podstate eh, to vedie k tomu, že buď sú to malí farmári, ktorí sú zlí a tí veľkí sú dobrí, alebo tí veľkí sú eh, dobrí a tí malí, teda veľkí sú zlí a malí sú dobrí. Na samom začiatku som v podstate sa snažil zdôrazniť to, že je potrebné mať e, koordinovaný prístup v nadväznosti na tieto rôzne sektory. E, moje posolstvo je, že pokiaľ ide o týchto malých držiteľov pôdy, že tí potrebujú naozaj veľkú podporu, asi väčšiu podporu ako tí veľkí, ale nemôžeme e, to robiť na úkor tých veľkých, respektíve nemôžeme demonizovať tých veľkých. A ďalšia pripomienka. Samozrejme, že súhlasím s tým, že väčšina e, takýchto marginalizovaných e, rodín v Afrike žijú e, v vidieckých oblastiach a problémy s potravinami sú vo vidieckých oblastiach, ale realita je taká, že ak nič neurobíme, s týmto, tak za 20 rokov tí ľudia, ktorí nebudú mať dostatok potravín, budú, žiť v mestách. My budeme <clears throat> naozaj uh, čeliť obrovskej dileme eh, v nadväznosti na mesta v takejto etape. Súhlasím, pokiaľ ide o tú druhú otázku v nadväznosti na reguláciu súkromného sektoru. Ja si myslím, že to je eh, niečo, čo je celkom samozrejme. Ja skôr chcem odovzdať také posolstvo, že za posledných 30-40 rokov sme videli miliardy euro ktoré e, išli do rôznych verejnoprávnych inštitúcií a e, tá úspešnosť bola veľmi rozdielna a takisto bolo veľmi rozdielne to skladanie účtov. Moje posolstvo je také, že v podstate nie je správne z hľadiska súkromného e, sektoru, aby sa vlastne všetka táto podpora pretlačala práve verejnoprávnymi inštitúciami. Samozrejme, že by sme nemali zanedbávať e, takýchto polnohospodárov, ktorí sú e, malopolnohospodármi. Samozrejme, že rodina, ktorá po tri generácie pracovala ako e, rodina, ktorá obrábala pôdu, ktorá bola farmárskou rodinou, samozrejme, že je veľmi ťažké vyprodukovať úradu každý jeden rok, pretože e, je to o, o Závisí to od e, patričných e, klimatických podmienok, od počasia a tak ďalej. A naozaj budeme potrebovať aj tento veľkopolnohospodársky sektor. A samozrejme, že ten má veľmi veľké výhody, pokiaľ ide o ten reťazec v nadväznosti na dodávanie e, potravín. A toto je niečo, čo ohrozuje práve týchto malo, uh, hospod, malých hosp, hospodáriacich farmárov. Ja samozrejme súhlasím s mnohými pripomienkami. Mali by sme jasne uh, v podstate odlišovať medzi tými, ktorí sa stávajú zodpovedne k týmito vecami a tými, ktorí špekulujú s e, pôdou. Etiópia tisícky hektárov polnohospodárskej pôdy má k dispozícii bez toho, že by v podstate túto pôdu obrábala. Sú aj zodpovední e, súkromní investori, ktorí naozaj e, prinášajú patričné znalosti, vedomosti a e, ochranu životného prostredia a chcel by som ešte sa dotknúť toho, o čom hovoril môj priateľ z Oxfamu. Ja si naozaj myslím, že sa znovu vynára veľmi veľká otázka, pretože existujú samozrejme aj isté príklady neférových e, praktík, ale je to obyčajne dosť špecifické e, pre dané krajiny. A z tohto hľadiska my v Altime, my skutočne e, sa riadíme zásadami zodpovedných investícií, tak ako to požaduje FAO, tak ako to požaduje Svetová banka. A my si sa veľmi dobre uvedomujeme, že toto je hra, ktorá je príliš sentimentálna a príliš e, dôležitá na to, aby sme v tejto hre urobili nejaké chyby. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Som chcela dať slovo pánovi Kotulovi. tri minúty, prosím. V prvom rade by som eh, chcel prispieť k tejto polarizovanej diskusii. Ja si myslím, že je potrebné, aby to bola konštruktívna diskusia. Táto diskusia samozrejme vždy bola polarizovaná, ale oboma smermi, pretože keď sa pozrieme na názor tých ľudí, na ktorých nám záleží, pokiaľ ide o príjimateľské krajiny. Samozrejme, že tam si uvedomujeme, že e, hospodárstvo bohužiaľ e, nepožíva patričnú dôveru a na to sa treba pozrieť z oboch uhlov. Máme samozrejme veľmi veľa e, dôkazov, ktoré poukazujú na to, že malí farmári môžu byť dynamickí, napríklad v Ghane Ehm, je, eh, sú také ehm, družstva, ktoré v podstate sú veľmi, veľmi eh, produktívne, vyrábajú čokoládu a tak ďalej a je jasné, že keď v podstate majú vhodné podmienky, že títo farmári sú schopní naozaj veľmi produktívne eh, fungovať. Samozrejme, že títo veľkopolnohospodári častokrát hovoria o tom, že roky e, vlastne e, bola zanedbávaná polnohospodárska produkcia v mnohých rozvojových krajinách a samozrejme, že ehm, agentúra pre rozvoj OSN sa snaží v tejto veci veľmi veľa e, robiť. A samozrejme, že je polnohospodárstvo, ktoré predstavuje súkromný sektor, existuje množstvo rôznych skúseností, ktoré dokaz, poukazujú na to, že je možné spolupracovať, je možné napríklad aj to, že by polnohospodári mali v podstate nejaký podiel e, v samotnom družstve a tak ďalej. Pre mňa je kľúčovo dôležité to, aby sa presadzovali takéto lepšie praktiky. A v mnohých prípadoch samozrejme, um, pokiaľ takáto zmluva o využívaní pôdy um, má len niekoľko strán, častokrát v podstate um, sa k ničomu títo investori nezavezujú a mali by sa zavezovať. Samozrejme, že existuje množstvo európskych firiem, ktoré sú činné v týchto rozvojových krajinách. Mnohé z nich sú naozaj veľmi dobre etablované, majú uh, obdivuhodné výsledky. Niektoré z nich sú začínajúce firmy. Dá sa povedať, že mnohé z týchto zmluv v podstate tie mena nie sú tajnosťou, pretože niektoré z nich sú verejne známe. Ja si myslím, že tu nejde o to, aby sme vymenovali takéto eh, v spoločnosti, ale skôr, aby sme ich e, pochválili. A uvidíme samozrejme, že čo sa bude diať, pokiaľ ide o pracovné príležitosti. Videli sme veľmi veľa dobrých príkladov v Tanzánii a v Mozambiku, ale bolo to príliš ambiciózne, boli to príliš ambiciózne ciele, očakávania boli príliš veľké v nadväznosti na to, čo by sa dalo vyprodukovať v týchto krajinách. A častokrát, bohužiaľ, um, realita bola iná. Teraz by som chcela dať ešte tri, na 3 minúty slovo pani veľvyslankyne Dista Sála. Pokiaľ ide o Malavy. Malavy je naozaj rozdelené na malých farmárov a veľkých farmárov, ale tá situácia uh, sa zlepšuje, pokiaľ ide o tých malých farmárov a vláda v podstate e, motivuje týchto malých e, farmárov a e, sú to isté naozaj cielené opatrenia, ktoré vláda prijala. Ide tam o otázku potravinovej bezpečnosti, o to, že je potrebné naozaj patričnú úrodu využívať a Malawi samozrejme berie do úvahy aj malých farmárov a súkromný sektor. Súkromný sektor samozrejme je e, v podstate e, do tohto zapojený. E, sú tam isté kupóny, ktoré dostávajú a tak ďalej. Áno, pravdou je, že musíme týmto malým polnohospodárom pomáhať. My využívame um, zvykový systém využívania pôdy v Afrike. Ale samozrejme, že sú otázky, ktoré je potrebné riešiť. Na jednej strane je to zabezpečenie si e, samotného e, samotnej existencie a potom priamo v teréne je potrebné riešiť isté veci, podporovať e, takýchto farmárov, musia sa riešiť aj otázky práva na patričnú pôdu a potrebné je zavádzať samozrejme, pretože my sme mali v Afrike naozaj zvykové právo a my samozrejme potrebujeme budovať isté inštitúcie, musíme e, zvyšovať kapacitu a samozrejme aj patričným spôsobom viesť e, istý pôdny kataster. Použ- samozrejme, že sa snažíme pomáhať miestnemu obyvateľstvu, aby sa lepšie mohlo angažovať angažovať. Samozrejme, že existuje množstvo rôznych iniciatív, Svetová banka, FAO a tak ďalej. A my, e, naša prozba je následovná. Pokiaľ ide o Afriku, regionálne iniciatívy e, ako rámec sú častokrát ignorované. A my sme 6 rokov v podstate konzultovali isté veci a ak skutočne máme zavedi, zaviesť e, globálne záležitosti v Afrike. Musíme brať do úvahy aj regionálnu iniciatívu, ktorá v podstate už funguje priamo na mieste, aby sme nejakým spôsobom nezaviedli do tohto všetkého veľký zmetok. Veľmi pekne vám ďakujeme, ďakujeme takisto tlmočníkom, ďakujeme rečníkom a tlmočníkom ďakujeme za to, že pracovali uh, Vrátime sa do tejto miestnosti o tretej, keď sa k nám pridá aj pán komisár pre rozvoj Andris Piebalgs. Ďakujem.